Vážení kolegovia, dovolte mi eh, začať eh, rokovanie dnešného stretnutia, keďže máme veľmi nabitý program. Ako prvý bod by som vás rada oznámila, že tu boli niektoré žiadosti o zmenu programu pre e, toto stretnutie, ktoré bude prebiehať počas dnešného a zajtrajšieho dňa. Prvým e, bodom je návrh pána Boštináru, ktorý kvôli iným dôležitým záväzkom, ktoré má v parlamente, nemôže byť prítomný medzi 3. a 4.15. No a práve preto žiadala, aby sme upravili hlasovací čas k jeho správe tak aby to mohlo byť upravené na jeho prítomnosti a ja myslím, že taký problém nebudeme mať. Máme naozaj tak veľa bodov na hlasovanie, že budeme môcť byť flexibilní. No a chcela by som navrhnúť, aby sme túto zmenu akceptovali zo strany Viktora Boštinára. Boštinaru. Ďalej je to formálna zmena, keďže vidíte, že máme tu pána ministra Andrasa Mavrojanisa tu medzi nami teraz, takže presúvame e, stretnutie s ním zo štvrtka na stredu do poludnia E, naše stretnutie výmena z názorov s predsedníctvom Cypru e, prebehne teraz, rovnako vlastne zastupuje Cyprus aj minister pre európske záležitosti Andreas Mavrojanis. A tento bod e, hneď prejde, vlastne prejdeme k nemu hneď po formálnom začiatku. Bod číslo 4, 5 a 6 nášho navrhovaného programu budú presunuté na štvrtok od 9. do pol 11 Takže toto je môj návrh pre zmenu programu. Markus Píper sa chce vyjadriť, nech sa páči. Ja, dank. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ide o hlasovanie, ktoré sa má konať dnes Dnes by sme, hlasovali, dnes by sme mali hlasovať o piatich správach, ktoré sa zaoberajú štrukturálnymi fondami od roku 2014 do 2020. Máte, prosím, anglické tlmočenie? Nie, na, na dvojke je síce krásny jazyk, ale nie je to angličtina. Môžem hovoriť ďalej? Máme tlmočenie? Ďakujem. Takže ešte raz. Dnes ide o základnú orientáciu štrukturálnych fondov, takže najprv sa chcem poďakovať všetkým, ktorí v ostatných eh, dňoch a nociach pracovali a snažili sa nám predložiť hlasovacie zoznamy. So poznám tieto postupy z vlastnej skúsenosti, ale ako jednoduchý člen tohto výboru musím povedať, že včera o 15. hodine poprvýkrát som mala možnosť nahliadnúť do kompromisov a prediskutovať ich s mojou stranou včera o 15. hodine. No a spravodajcovia povedali, že kompromisy sú také, aké sú, nedá sa na nich nič zmeniť, treba ich takto prijať. Nož ja sa pýtam, akú šancu mám ako člen zasiahnuť, ako člen výboru zasiahnuť. K tomu pristupuje ešte ďalšia skutočnosť, že hlasovací zoznam to vôbec nebol, takže postupne sme ho dostávali. No a dnes v noci, teda nad ránom o 3. hodine sme dostali hlasovací zoznam, takže dnes o 3. ráno, dámy a páni, tento postup, ktorý nám tu takto tak povediať, natlačili. Nie je to transparentné, nie je to demokratické, je to proti akýmkoľvek parlamentným pravidlám. Z toho dôvodu chcem požiadať aby sme dnes hlasovali iba o tých správach, ku ktorým sme mali možnosť naozaj seriózne diskutovať. Vždy sme mali aspoň možnosť veci prediskutovať, takže konkrétne predkladám tento návrh. Budeme hlasovať o fond, o koheznom fonde, o hraničnom regióne. Neviem presne, ako sa to volá, ale myslím, že e, viete, o ktorú správu ide a budeme hlasovať o správe Joachima Celera. Odročíme správu Jana Olbrichta a takisto nariadenie o všeobecných štruktúrálnych fondoch. Bude to správa Nistenroy a Krell. Počas eh, letnej prestávky sa toho tak veľa neudeje. No a predsedníctvo Cypru nebude zrejme tiež nič konať. Všetci budeme mať možnosť si to všetko v kľude pozrieť a hneď po letnej prestávke budeme konať. A výbor bude môcť e, na tejto práci participovať. Ja vás sem požiadam, aby ste toto odročenie podporili. Ďakujem pekne. Thank you, Marcus, very much. Ďakujem pekne, Markus. Kostan Skrel, nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne, pani predsednička protirečím Markusovmu návrhu od konca minulého roku sme veľmi intenzívne diskutovali v tomto výboru. Predkladali sme rôzne pracovné dokumenty, o ktorých sa veľmi intenzívne diskutovalo v, pracovnej skupine, v pracovných skupinách politických e, skupín. Takže veľmi často sme sa stretávali v tomto výbore, aby sme hovorili o kompromisoch a kompromisné návrhy, ktoré predkladajú členovia, sú výsledkom tejto dlhej, intenzívnej diskusie tu v pracovných skupinách a vo výbore. Nazdávam sa, že by sme spravili veľkú chybu, keby sme úspech tejto práce nekorunovali hlasovaním. Je to mandát na rokovanie. Boli by sme prvým výborom, ktorý e, vo veľkom balíku rôznych programov, projektov Európskeho parlamentu hlasuje a kde dostávame rokovací mandát je to dôležitý politický signál zo stranu Európskeho parlamentu. Vysielame ho, aby sme naznačili, že s politikou súdržnosti máme v ruke nástroj na to, aby sme pomohli regiónom a členským štátom, aby sa vymanili z ťažkej hospodárskej situácie, z krízy, že vysielame signál, že Európsky parlament sa stará o občanov v regiónoch a z toho dôvodu, z môjho pohľadu, je naozaj dôležité, aby sme hlasovali dnes. Je to mandát spravodajcovia sa vrácajú z trilógu do výborov, diskutuje sa o pozmenujúcich návrhoch, bude to ďalší transparentný kolegiálny proces, takže ja vás naliehavo prosím, aby ste nesúhlasili s návrhom Markusa Pipera. Uh, if... Ďakujem veľmi pekne. Uh, neviem, či Áno, ešte sa hlási François, nech sa páči. Uh, no. Ďakujem pekne. My zdieľame my zdieľame to, čo povedala pani Krell. naozaj to bola veľmi intenzívna práca, ale rozhodne to bol aj veľmi demokratický proces. Môžeme poďakovať spravodajcom za to, že boli takto dostupní, za to, že dokázali všetku túto prácu pretaviť do výsledku. Ja myslím, že náš výbor by mal hlasovať čo najrychlejšie a e, schváliť tento protinávrh. Rovnako to je naša úloha, to je naše poslanie. No a zároveň ten trialóg, ktorý bol posilnený za účelom benefitov pre Európsky parlament, tak práve tento trialóg by mal dostať všetok nevyhnutný čas, ktorý potrebuje. Takže sme proti tomuto odloženiu. E, ďakujem pekne. Máme nejaké ďalšie vyjadrenia k tomuto bodu? Neviem, či k tomuto treba hlasovať alebo nie, pretože chápem to tak, že tu existuje podpora preto, aby sme zanechali tento bod na, aby tento bod zostal na programe rokovania. Ale ja som pripravená hlasovať. Je tu návrh, aby sme hlasovali. Kto je za to? Ehm, dobre, nám to pozitívne. Kto je za to, aby sme mali tento program tak, ako je navrhovaný. Čiže budeme hlasovať o tých jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch v nariadeniach. Myslím si, že to je naozaj pomerne široká väčšina, ktorá je za to. Stále sa ale spýtam, kto je aj proti. Máme tu tri hlasy, takže štyri hlasy proti. Takže myslím si, že pomerne jednoznačne máme jasnú odpoveď No a teda návrh programu, ak to správne chápem, môže byť schválený. Rovnako chcem pripomenúť, že tento, tento e, meeting je vysielaný na internete, ako je tomu obvykle. E, môžeme prejsť ďalej a to je schválenie zápisu z rokovania koncom mája, 29. a 30. mája. Zápis bol distribuovaný, bude považovaný za schválený ku koncu rokovania, ak nebudú žiadne námietky. Bod 3 na rokovanie, to sú oznámenia predsedu. Ja nemám predsedničky, ja nemám žiadne oznámenia, takže v tomto smere sa môžeme presunúť k ďalšiemu bodu programu a to je 17. bod a síce stretnutie so zástupcami predsedníctva Cypru. Máme pred sebou niektorých kolegov, ktorí práve prišli Máme medzi nami ministra pre európske záležitosti Andrasa Mavrojanisa. Pán minister, vitajte, vaše predsedníctvo bude mimoriadne dôležité. A to nielen pre nás tu vo výbore REGI, ale myslím si aj, že aj pre mnoho iných ďalších aktérov a konečných príjimateľov tejto politiky, ktorí čakajú na to, ako sa dokončí, dokončia rokovania tak o rozpočte, ako aj o regulačnom rámci. Takže prosím, nezabúdajme na tú dôležitosť ktorú cyperské predsedníctvo má počas najbližších mesiacov. Nech sa páči, máte slovo, pán minister. Vážená pani predsednička, vážená pani Hübner, vážení poslanci, dámy a páni, dovolte mi v prvom rade vyjadriť svoje poďakovanie za pozvánku na toto stretnutie som naozaj veľmi rád, že tu môžeme byť medzi vami a že môžeme predstaviť základné priority cyperského predsedníctva, najmä v spojitosti s koheziou. Rovnako by som rád vyjadril svoje poďakovanie za zaangažovanosť Európskeho parlamentu všetkých výborov, za tú veľmi dôležitú úlohu, ktorú zohrávate pri zabezpečovaní a podporovaní demokratizácie v rámci fun- fungovania Európskej únie a to prostredníctvom aktívneho zapájania sa do európskeho procesu rozhodovania a to vďaka inštitucionálnym zmenám, ktoré zaviedla Lisabonská zmluva. Dovolte mi povedať, že pre nás Európsky parlament je kľúčovým partnerom ktoré, na ktorý sa naše predsedníctvo opiera alebo spolieha pri presadzovaní našej vízie eh, a našich spoločných cieľov. Sme presvedčení, že konštruktívna hladká spolupráca s Európskym parlamentom je absolútnym predpokladom preto, aby sme mohli spoločne posunúť ďalej prácu únie. Niekoľko stretnutí sa už uskutočnilo medzi zástupcami parlamentných výborov a kompetentnými ministrami z Cypru. Pričom Konferencia predsedov výborov minulý maj bola takým kľúčovým štartovým alebo štartovým východiskom pre našu spoluprácu, rovnako aj návšteva konferencie predsedov na Cypre. Z našej strany sme veľmi angažovaní, aby sme pracovali na ďalšom posilnení tejto spolupráce a koordinácie s Európskym parlamentom a to prostredníctvom prebiehajú, neustále prebiehajúcej výmeny názorov, tak aby sme dokázali dosiahnuť eh, reálne napredovanie v rámci eh, toho náročného programu, ktorý je pred nami. Ako určite viete, budeme prechádzať jedným z tých najdôležitejších období eh, v rámci našej národnej histórie. No a pre nás pre nás dobre, bola otázka prebratia predsedníca v rade mimoriadne vysokou dôležitou témou od našho pristúpenia. To je vynikajúca výzva a je to mimoriadná príležitosť pre našu krajinu ako jej občanov. Samozrejme, konjunktúra spájania pre, alebo preberania predsedníctva v tomto kľúčovom čase um, spôsobuje, že táto výzva je stále viac náročnou. No a netreba zabúdať ani na to, že pred sebou máme prebiehajúce rokovania o finančnom rámci, ktoré budú ovplyvňovať implementáciu európskych politík, rozvojových programov a iniciatív na najbližšie obdobie 7 rokov. Toto všetko sa, sa koná uprostred veľmi hlbokej finančnej krízy, ktorá má naozaj veľmi široko siahle dopady tak na hospodárstvo, ako aj na spoločnosť v rámci celej Európskej únie. Rovnako si veľmi dobre uvedomujeme, že globálna ekonomická a finančná kríza má veľmi vážny dopad na našich európskych občanov. Krajiny eurozóny eh, znášajú to najväčšiu časť tohto bremena. Preto je dôležité, aby sme tvrdo pracovali na tom, aby Európa dokázala výjsť silnejšia z tejto krízy a zároveň je dôležité, aby obhájila a obnovila svoju pozíciu na medzárodnej scéne. Sme presvedčení, že hnací mechanizmus pre prekonanie týchto problémov a týchto víziev je predovšetkým rast a sociálna kohézia. E, to je, sú práve tie základné princípy, na ktorých stojí Únia a na ktorých je postavená, ako to je vytýčené v Lisabonskej zmluve. Na základe týchto hodnot Lisabonské eh, predsedníctvo sa snaží presadzovať myšlienku eh, pracovania smerom k lepšej Európe. A to, smerom, a to v rámci eh, v rámci toho, aby Európska únia bola relevantnejšia voči svojim občanom aj voči celému svetu. Efektívnejšia únia musí prispievať k udržateľnému rastu a tvorbe pracovných príležitostí, a to so silným záväzkom smerom k propagovaniu solidarity a sociálnej kohézie a s osobitným zameraním na čelenie alebo na, na, na riešenie nezamestnanosti mladých. Hlavným takým menovateľom je budovanie lepšej Európy pre budúce generácie. Celkový strategický rámec a zároveň celkové cieľe, ku ktorým smerujeme, tak tie sú propagované v rámci štyroch základných priorít cyperského predsedníctva. V prvom rade udržateľná a efektívna Európa, po druhé Európa s lepšie, lepšie fungujúcim hospodárstvom, po tretie Európa relevantnejšia pre svojich občanov, postavená na solidarite a sociálnej kohézii a po štvrté Európa vo svete a zároveň bližšia k svojim susedom. Rád by som teraz venoval trochu viac času na tej prvej priorite, cyperského predsedníctva a síce propagovania efektívnejšej a udržateľnejšej Európy. V rámci tohoto rámca sa e, hlavný zámer cyperského predsedníctva sústredí na rokovania o ďalšom viacročnom finančnom rámci na obdobie 2013 e, až 2020. Úspešné uzavretie tohoto viacročného finančného rámca je najdôležitejšia úloha, ktorá stojí pred nami. No a zároveň je to aj tou najvážnejšou témou, ktorej cyperské predsedníctvo bude čeliť počas najbližších šiestich mesiacov. Viacročný finančný rámec je kľúč pre štruktúru budúc- budúcnosti Európy. Na základe tých intencií, ktoré naznačila júnová rada tak budeme nadvezovať na to, čo sa podarilo dánskemu predsedníctvu. Budeme spolupracovať so stálym predsedom Európskej rady, ako aj s predsedom komisie, no a zároveň sa budeme snažiť veľmi úzko spolupracovať aj s Európskym parlamentom pri rešpektovaní jeho úlohy, ktorú, ktorá mu bola zverená v zmluvách. Pevne veríme, že sa nám podarí dosiahnuť rozpočet, ktorý bude katalytickým e, sumárom toho, aby Európa dokázala čeliť svojim výzvam. Mal by to byť rozpočet, ktorý prispieje k nášmu spoločnému cieľu a síce lepšej Európe. Návrh komisie nám poskytol naozaj veľmi dobré východisko pre rokovania. Tieto rokovania prebiehajú samozrejme, ako som už hovoril, vo veľmi náročnom období vo veľmi náročnej hospodárskej klíme. No a ďalší viacročný finančný rámec by mal mať dostatočné finančné zdroje na to, aby dokázal pomôcť ehm, nášmu kontinentu uniknúť z tejto hospodárskej krízy, mal by, vynúkni, mal by ponúknuť ehm, dobrý základ pre stabilizáciu európskeho hospodárstva. Koncept kvalitných výdavkov by mal byť hlavným, dominantným činiteľom v tomto kontexte a je dôležité zabezpečiť, aby programy, ktoré majú skutočnú európsku pridanú hodnotu, mohli byť financované e, pričom je dôležité, aby boli veľmi dobre naplánované a efektívne riadené a spravované. Všetky väčšie európske politiky majú potenciál posilňovať rast a zamestnanosť. Zvýšený dôraz na, na oblasti inovácií a školstva to prispieje k dlhodobej vízii Európskej únie a zároveň to poskytne stimul pre rast. Dôležitý je tu aj princíp excelentnosti. Ten musí byť zachovaný. Všetky členské štáty by mali mať možnosť zapojiť sa a dobehnúť priemer. To bude zakotvené v základnej vízii pri implementácii stratégie EU 2020. Celkovým cieľom je spravodlivá a efektívna Európska únia, ktorá by mala poskytovať silné stimuly pre rast, zamestnanosť a hospodárskú obnovu, najmä zameranú na mladých, ako som už hovoril. Európsky rozpočet by mal mať nevyhnutné prostriedky na to, aby sme dokázali dosiahnuť ciele EU 2020 pri rešpektovaní princípu solidarity, no a zároveň má takýmto spôsobom prispieť k ekonomickej a sociálnej kohézii. Zároveň implementačné mechanizmy musia byť zjednodušené a musia byť efektívnejšie, musia rešpektovať ten základný princíp proporcionality. V tomto rámci kohezná politika nie je len vyjadrením európskej solidarity, ale je to aj veľmi výrazná investičná politika, ktorá má veľmi vážnu a dôležitú úlohu, ktorú musí zohrať pri podpore rastu a zamestnanosti. Sociálna politika v Európskej únii eh, vytvára veľmi dôležitý stimul pre ďalšie sociálne služby a ďalšie sociálne prostredie. Zjednodušovanie a zároveň lepšia formulácia týchto politík, ktorá sa bude sústreďovať na konkrétne výsledky a zároveň na kvalitatívne investície, nám umožní, aby sme zohrávali stále lepšiu úlohu pri budovaní budúcnosti, pri podpore pracovných príležitostí a tvorbe inovácií. Nájsť tú adekvátnu rovnováhu medzi stranou výdavkov v rozpočte a zároveň e, príjmovou stránkou rozpočtu je veľmi dôležité. Myslíme si, že na tej strane výdavkov je veľmi dôležité, aby sme hľadali tú efektívnu rovnováhu medzi viacerými prvkami, ktoré tu existujú, viacerými výdavkovými kanálmi a rôznymi politikami, ktoré chceme presadzovať. Rovnako dôležité sú tie základné princípy rovnosti a rovnoprávnosti medzi členskými štátmi. Toto musíme mať na pamäti, najmä keď hovoríme o členských štátoch a ich príspevkoch do rozpočtu, No a zároveň je dôležité, aby sme prierezovo rešpektovali tieto princípy. Prejdem teraz do nášho, k nášmu pracovnému plánu. Viacročný finančný rámec bude na programe Rady pre všeobecné záležitosti a to až dovtedy, kým rokovania nebudú uzatvorené. Okrem, okrem formálneho formálnej všeobecnej rady budeme konať aj neformálne, bude konať neformálne stretnutie ministrov pre európske záležitosti na Cypre a to koncom augusta, ktoré bude úplne venované diskusii o viacročnom finančnom rámci. Počínajúc včerajškom sme iniciovali veľmi intenzívne bilaterálne rokovania so všetkými členskými štátmi, v rámci ktorých sa snažíme brať do úvahy výsledky týchto stretnutí a e, čerpať informácie o členských štátov a tie by mali prispieť k tomu základnému rokovaciemu balíčku, ktorý budeme ďalej upravovať, nastavovať a zároveň by sme mali takýmto spôsobom zosúľaďovať celkový vývoj diskusí na pôde rady. Netreba ani pripomínať, že tento proces e, je veľmi úzko spojený e, s rokovacím týmom Európskeho parlamentu. Budeme mať stretnutie pred každou radou pre všeobecné záležitosti, no a rovnako máme aj stručný briefing po takejto rade. Našim cieľom je za, zaviesť konkrétne čísla do rokovacieho balíčka to pred oktobrovým summitom. Podľa predbežného pracovného kalendára cyperského predsedníctva revidovaný rokovací balíček by mal byť konkrétne prediskutovaný na septembrovom koreperi No a zároveň by sa mal dostať na všeobe- Radu pre všeobecné záležitosti 24. Eh, septembra formálne. Našim cieľom je samozrejme zabezpečiť, aby táto, eh, táto téma dosiahla nevyhnutnú väčšinu, tak aby sme dokázali dosiahnuť eh, dohodu na politickej úrovni v rámci prvého čítania na Rade v októbri. Ak to nebude možné, diskusie budú pokračovať na úrovni Koreperu a GATKu, tak aby sme pripravili, pripravili rokovací balíček pre december. Rokovania samozrejme prebiehajú paralelne s tými, ktoré sú zamerané na viacero sektorálnych politik, ktoré zahrňa viacročný finančný rámec. Budeme sa snažiť dosiahnuť čo najlepšie možné napredovanie, pričom zároveň ehm, nechceme nejakým spôsobom predurčiť výsledok diskusí ohľadom celkového objemu viacročného finančného rámca. Naďalej eh, budeme zahrňovať tento čiastočný všeobecný prístup, no a čo sa týka zapojenia Európskeho parlamentu, tak naďalej plán plánujeme pokračovať v tej istej procedúre, ktorá bude zahrňať Európsky parlament v rámci tohoto rokovacieho procesu, ako som už hovoril. Toto je ten postup, e, ktorý, e, ktorý predstavovalo aj e, predchádzajúce poľské aj dánske predsedníctvo. Predsedníctvo bude tiež informovať Radu pre všeobecné záležitosti pravidelným spôsobom, a to o výsledkoch diskusí s Európskym parlamentom. Našim cieľom je napredovať v našej spolupráci medzi Európskym parlamentom, tak ako sa vyvíjajú priebežné rokovania, aby sme zároveň zabezpečili zaistenie súhlasu s celým balíčkom na strane Európskeho parlamentu a to vo vhodnom čase a zároveň s cieľom uspieť pri schvalovaní e, tohoto e, balíka rozhodnutí vo správnom a vhodnom čase. Sme odhodlaní pracovať na tomto veľmi tvrdo, urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme dosiahli tento pomerne ambiciózny cieľ. A vieme, že to tak je, je to ambiciózny cieľ. Je tu celý rad rôznych parametrov, ktoré sú zapojené do týchto rokovaní. Niektoré sú žiaľ mimo našej kontroly, ale každom prípade všetci spoločne potrebujeme zabezpečiť, že táto práca bude úspešne dotiahnutá do konca a zároveň, že to bude e, s tým najlepším benefitom pre členské štáty a Európsku úniu ako celok. Vážená pani predsednička, páni poslanci a poslankyne, dovolte mi povedať ešte pár slov o našich prioritách, ktoré sa týkajú novej koheznej politiky kým e, zachovávanie e, súčasného cieľa pre ekonomickú, sociálnu a hospodárskú súdržnosť je postavený na hospodárskej politike, tak politika súdržnosti, ako som už hovoril, predstavuje kľúčový nástroj pre investície, stimulácie, tvorbu pracovných príležitostí, ktorá zároveň zahrnie aj štrukturálne reformy prierezovo v, celém, v celej únii. Je to jeden z najdôležitejších nástrojov, ako chceme dosiahnuť naše e, ciele, ktoré sú obsiahnuté v stratégii EU 2020. No a zároveň e, takýmto spôsobom by sa, mal ďalej, ďalej, by sa mala ďalej prehlbiť integrácia spoločného trhu. Efektívnejšia e, politika viac zameraná na konkrétne ciele bude aj predmetom rokovaní o súčasnom legislatívnom balíčku pre obdobie 2014 až 2020. V rámci tohoto rámca jedna zo základných priorít pre cyperské predsedníctvo je uľahčiť ehm, a vytvoriť priestor pre včasnú dohodu o koheznej politike a celom legislatívnom balíčku. Členské štáty a regióny sa musia vedieť pripraviť dobre zavčasu pred novým programovým obdobím, aby sme dokázali hladkým spôsobom prejsť k implementácii nových programov. No a práve preto sa zavezujeme ako predsedníctvo a urobiť, čo je v našich silách preto, aby sme dokázali dosiahnuť najlepšie možné napredovanie v rámci týchto rokovaní na pôde rady sme dosiahli mimoriadne pokroky počas dánskeho predsedníctva. Pomerne veľká časť tejto legislatívy eh, bola predbežne dohodnutá, a to aj v súlade s našim spoločným cieľom z jednoduchšej a efektívnejšej politiky, ale stále zostávajú eh, pred nami mnohé dôležité výzvy. Cyperské predsedníctvo začalo eh, intenzívne pracovať na týchto úlohách, tak aby sme uzatvorili všetky eh, otvorené otázky do roku 2012. Kohezná politika bude zahrnutá na programe Rady pre všeobecné záležitosti v oktobri a v decembri. Zároveň potrebujeme dosiahnuť dohodu ohľadom základu tzv. čiastočného všeobecného prístupu, eh, ktorý sa týka všeobecného prístupu teritoriálneho rozvoja a ďalších technických otázok. Zároveň e, osobitným spôsobom zúrazňujeme spoluprácu s Európskym parlamentom. Vítame veľké úsilie, ktoré Európsky parlament e, vyvinul, ktoré viedlo k dnešnému a zajtrajšiemu hlasovaniu o konkrétnych správach, ktoré sa týkajú aj celého legislatívneho balíčka pre koheznú politiku na obd- pre obdobie 2014 až 2020. Na základe tých dohôd, ktoré sme dosiahli na pôde rady. Sme pripravené diskusie a zároveň ehm, uľahčiť napredovanie, tak ako to je možné pri týchto témach. No a zároveň pri špecifických otázkach, v rámci ktorých dohoda ešte nebola dosiahnutá na pôde rady, tak sme pripravení e, veľmi pozorne si vypočuť vaše postoje. No a zároveň e, sme pripravení zapojiť vaše vyjadrenia do našej práce. Dovolte mi zvoražniť ďalšiu prioritu e, cyperského predsedníctva v oblasti koheznej politiky a to je práve napredovanie teritoriálneho prístupu v tejto politike. E, reagujúc na posilnenú úlohu teritoriálnej kohézie, tak e, táto zmluva zohráva veľmi dôležitú úlohu pri transformovaní teritoriálnej diverzity v rámci Európskej únie do akéhosi základného, základnej pridanej hodnoty alebo do akéhosi pozitívneho statku. Pri stretnutiach na Cypre ktoré budú zahrňať všetky kompetentné orgány, tak tam budeme pripravať e, pôdu pre stretnutia generálnych riaditeľov, ktorí majú na starosti teritoriálnu koheziu a a regionálny rozvoj. Našim cieľom je nadvezovať na prácu, ktorú urobilo predchádzajúce predsedníctvo v rámci propagácie a implementácie e, teritoriálnej agendy pre rok 2020. Okrem toho, každoročné všeobecné zhromaždenie komisie eh, vzdialených, a a vzdialených oblastí a eh, provincií, tak to, na, na, na tomto stretnutí budeme naďalej diskutovať o tejto téme a zároveň budeme hovoriť aj o implementácii cieľov regionálnej politiky v kontexte týchto provincií a regiónov. Okrem toho budeme organizovať neformálne stretnutie pre ministrov zodpovedných za politiku súdržnosti. A bude tu prebiehať aj výmena názorov medzi kompetentnými ministrami ohľadom toho, ako napredovať pri programovaní koordinácii jednotlivých fondov v rámci kontextu novej politiky, no a zároveň budeme zdôrazňovať aj dôležitosť politiky súdržnosti pri presadzovaní úlohy Európskej únie. Samozrejme, pani predsednička, vaša delegácia bude rovnako prizvaná, aby sa mohla zúčastniť. Vážená pani predsednička, pani a dámy, eh, rád by som opäť vyjadril svoju vďačnosť za to, že môžem byť prítomný na dnešnom stretnutí. Mal som príležitosť predstaviť veľmi ambiciózny, široko charakterizovaný program pre obdobie najbližších 6 mesiacov. pripomínam, že stojíme o vašu podporu a partnerstvo s vami. Máme pred sebou náročný program a naozaj sa veľmi teším na veľmi ústred, intenzívnu ústretovú spoluprácu s vami najmä pri dôležitej a, a citlivej téme novej koheznej politiky, a, ktorá môže dať príležitosť našim regiónom, aby dokázali investovať prostriedky, ktoré im pomôžu dostať sa z krízy. Pred uzatvorením rád by som zdôraznil, že budeme pracovať na tom, aby sa legislatívny balíček koheznej politiky e, schválil po e, procedúrach, ktoré sú zahrnuté v zmluve pri rešpektovaní dôležitej úlohy, ktorú zohráva Európsky parlament. Takže v skratke, rada má, dv, má tento čiastočne všeobecný prístup a je pripravený, pripravená spolupracovať s Európskym parlamentom. Chceme uzatvoriť, ak to len možné, a čím skôr túto tému, aby sme mohli začať čerpanie týchto prostriedkov um, najskôr v roku 2014, hneď ako to pôjde. No a samozrejme máme tu cieľ ukončiť viacročný finančný rámec, hneď ako to len bude možné. Vážená pani predsednička, vaša delegácia bude pozvaná na formálne stretnutie pri diskusii o súdržnosti v novembri na Cypre. Koncom decembra očakávame návštevu vášho výboru na Cypre. A potom tu máme ešte ďalšiu dôležitú, ďalšiu dôležitú tému a tam budeme otvárať témy, pri ktorých sme ešte zatiaľ nedosiahli konkrétnu pozíciu na pôde rady no a pokúsime sa urobiť čo je v našich silách, aby sme napredovali pri pozíciách na úrovni rady. No a rád by som ukončil svoje vystúpenie tým, že vyjadrím svoju veľkú vďačnosť za veľmi rýchly a pragmatický prístup, ktorý ste, ktorý ste si osvojili na pôde tohoto výboru pri takýchto dôležitých témach. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Thank you, minister, uh, very much. Ďakujem, pán minister. Ďakujeme veľmi pekne. Pokúšali ste sa byť realistickí, ale ja som si všimla aj tón optimizmu vo, vašej, vo vašom prejave. Teraz má slovo Georgios Stavrakakis. Ďakujem pekne. Pani predsedníčka, pán minister, v prvom rade vás chcem privítať vás osobne, ako aj cyperské predsedníctvo. Chcem privítať mimoriadne dôležitú a efektívnu spoluprácu v oblasti regionálneho rozvoja. E, Cyprus e, predberá predsedníctvo v veľmi citlivom období. E, Je dôležité, aby sa v tomto čase schválil nový balíček súdržnosti. No a som presvedčený, že mm, predsedníctvo bude vynikajúcim sprostredkovateľom, tak aby všetky rokovania dosiahli dobrý cieľ a to do konca roka. E, som presvedčený, že vďaka pomoci cyperského predsedníctva budeme môcť dotiahnuť do konca tému e, súdržnosti a to v rámci nového viacročného finančného rámca. Takýmto spôsobom dokážeme znížiť rozdiely medzi jednotlivými regiónmi a dokážeme zároveň zvýšiť konkurencieschopnosť a, a podporiť rast v rámci celej Európskej únie. Ja vám naozaj želám veľmi veľa úspechov e, v tomto náročnom e, úsilí a v tejto náročnej práci. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, Eh, <clears throat> Ďakujem veľmi pekne, vážený pán minister. Rovnako aj ja by som chcel privítať ehm, vaše vystúpenie. Táto téma je veľmi komplikovaná, veľmi zložitá. Hovoríme tu o rokovaní pri zásadných nástrojoch pre fungovanie Európskej únie a mne sa zdá kľúčové, aby tu existovala silná, silný súlad medzi všetkými aktérmi Európskej únie, tak aby sme dosiahli ciele EU 2020. Pre nás v tomto výbore je naozaj veľmi dôležité, aby sme trvali na tom, že je nevyhnutné dosiahnuť dohodu, v rámci ktorého bude veľmi silné efektívne zapájanie regiónov a podpora širšieho regionálneho rozvoja. Je dôležité, aby ku konci tohoto predsedníctva sme mohli počítať s dohodou, v rámci ktorej budeme odkazovať na celkové dopady a celkový vývoj regiónov. aby tieto regióny pracovali ako kolegovia na rovnaké úrovni, tak e, e, regióny na menšieho alebo väčšieho charakteru. Je veľmi dôležité, aby sme e, zdôrazňovali koncentráciu týchto politík na prístup z dola nahor. Čiže aby sme si vypočuli, aké sú tie potreby a zároveň aké sú tie pozície jednotlivých regiónov a samozpráv členské štáty nemôžu o všetkom rozhodovať samostatne na štátnej úrovni. Je veľmi dôležité počúvať, aké sú názory regiónov a, jednotlivých malých komunít v, tento, v tejto oblasti. Je práve preto veľmi dôležité, aby sme prikladali väčšiu dôležitosť tvorbe pracovných príležitostí. Toto je mimoriadne dôležité, najmä v období, e, keď sa budú určovať a zároveň základným spôsobom ovplyvňovať e, základné prostriedky na ďalšie obdobie. To môže výrazným spôsobom ovplyvniť tak mysel ako aj srdcia e, európskych občanov na e, lokálnej úrovni. Je dôležité, aby verili Európe, ale aby oni mohli veriť Európe, musí Európa nejakým spôsobom prispieť, predovšetkým pre mladých. Toto nie je len hospodárska kríza, je to aj kríza životného prostredia a klimatických zmien e, pri spoločnosti, v ktorej sa nachádzajú také výrazné prvky nerovnosti, je veľmi dôležité, aby sme aby sme pochopili to, čo znamená kríza predovšetkým pre ľudí na juhu Európy. Máme tu aj problémy e, vzdialených regiónov. Pán Alfonzi chce vystúpiť, ale myslím si, že je dôležité, aby ste aj vy eh, dali ďalší stimul, ďalší impuls pre tieto problémy a pre túto tematiku. Nezabúdajme na to, že Cyprus je ostrov a práve preto je veľmi dôležité, aby bral do úvahy potreby regiónov, sa, ktoré sú eh, ostrovného charakteru, a to zo sociálneho, ekonomického, ako aj eh, ambientálneho charakteru. Veľmi pekne ďakujem, Lambert van Nistelrooy. Ďakujem pekne, pani predsednička. Hovorili ste o optimizme. Isté, že to súvisí so zmyslom pre realitu, so stižiadostivosťou v časoch krízy a problémov. Náš výbor podporuje túto načrtnutú líniu. To, čo sa pripravilo za dánskeho predsedníctva, sa premieta v druhej fáze. Máme mandát na to, aby sme objasnili mnohé veci. Práve ste povedali, že mnohé veci boli už schválené v rade. No, my teraz rokujeme a zapojili nás do spolurozhodovania verím, že sa nám podarí veci čo najskôr vyrokovať, aby sme sa dostali ku definitívnemu rozhodnutiu a hlasovaniu. Veľmi sa teším, že chcete zapojiť parlament do vašej práce. Súvisí to tiež s neformálnym stretnutím ministrov. Ďalej to súvisí so zasadaním predstaviteľov na najvyššej úrovni. všetko sa to spája s nádejou, že nás privítate vo vašej krajine teda delegáciu, ktorá sa bude skladať zo spravodajcov a aj tieňových spravodajcov. Veľmi sa tejto skutočnosti teším. Chcem pochváliť takisto dánske predsedníctvo, ale sa na druhej strane nás informovali o tom, že rovnaký prístup tu nebol, čo nie je zlučiteľné s našou novou úlohou ako spolu zákonodárstva. Rada jednoducho presadila nariadenia. Pokiaľ ide o viacročný finančný rámec napríklad, tam sa rokovala, rokovalo o veciach, ktoré by patrili do našej kompetencie. je veľa článkov, ktoré spadajú do našej kompetencie, takže o tom by sme mali hovoriť. Nemôže to byť predsa tak, že tieto zákonom stanovené veci sa nerešpektujú, že tieto práva sa nerešpektujú, pretože ja si myslím, že tam je veľmi dotknutý neuralgický bod Európskeho parlamentu. Predsa parlament nie je len na to, aby súhlasil. V prípade, ak rada zastáva názor, že sa majú veci upravovať vo viacročnom finančnom rámci, tak tam musí byť spolurozhodovanie. Nemôže to byť tak, že veci, na ktorých sme sa my dohodli, nebudú tvoriť iba rámec, ale predstavujú aj isté povinnosti. Je dôležité, aby sme sa my zapojili do tejto práce. a z toho dôvodu treba hovoriť o týchto limitoch. Záverom ešte jeden dôležitý bod. Máme našu úlohu pri prírodných katastrofách, pri Fonde Solidarity. Európsky parlament sa vyjadril, že potrebuje pružný prístup. Hovorí sa o tom, že rada to blokuje tak bolo by veľmi dobré, keby sme tu docielili tým prielom. Viete, ako to je, pochádzate z ostrova, viete, ako je to s klímou, viete, že sa môžu udiať nepredvídateľné veci. Bolo by dobré, keby sme sa v tomto ohľade naozaj pohli dopredu. Ďakujeme. Uh, thank you, Constanza Claire, please. Ďakujem, slovo má Constanza Claire. Pán minister, Veľmi pozorne som vás počúvala a dúfam, že vy ma budete tiež pozorne počúvať tiež. Pozorne som vás počúvala. Teším sa, že predkladáte veľmi ambiciózny program pre vaše predsedníctvo. Naša politická skupina na vás bude podporovať pri dosahovaní týchto cieľov. Ja sa teším, e, že chcete uzavrieť viacročný finančný rámec v spolupráci s parlamentom. No prirodzene, že tu vyvstáva jedna moja otázka, pretože dánske predsedníctvo hovorilo o tom, že 80 tohto balíčka E, sa týka koheznej politiky. Ja vychádzam z toho, že vaše predsedníctvo to bude brať do úvahy a e, že nebudú padať rozhodnutia vo viacročnom finančnom rámci, ktoré by sa, o ktorých by sa malo rozhodnúť v spolurozhodovacom postupe nemali by padnúť také rozhodovania, ktoré sa len ťažko vyrokujú s Európskym parlamentom. Tak chcem varovať predtým, aby ste sa uberali touto cestou. Viackrát sme to oznámili aj dánskému predsedníctvu. Hovorilo sa, áno, áno, bude to tak. Ale miestami mám naozaj obavy, že sa tu robí pokus e, oslabiť pozíciu parlamentu hovoríte o vašom prístupe k politike súdržnosti. Teším sa, že takisto e, e, politika súdržnosti a stratégia 2020 majú dôležitú úlohu, ale myslím si, že prejavy predsadníctva svedčia o tom, že ste dobre pripravení, povedali ste, e, že si želáte tú najtesnejšiu spoluprácu s parlamentom, to je fajn ale podľa zmluvy eh, sme vo vzťahu spolurozhodovania, čiže nejde iba o tú najtesnejšiu spoluprácu, takže chcem to úvodom veľmi jasne povedať. Dnes budeme hlasovať o tom, aby sme mali mandát pre rokovanie s komisiou a radou. Zastávame názor, že nestačí nájsť väčšinu v rade, ale je dôležité, aby ste rokovali s nami. Dúfam, že to budete zohľadňovať vo vašich rokovaniach, že budete dostatočne pružní v rokovaniach, pretože v opačnom prípade by to bolo veľmi komplikované. Myslím si, že pokiaľ ide o veľké cieľe, ako ste to vypovedali, sa dohodneme. Chceme modernú politiku súdržnosti, ktorá je založená na solidarite, ale orientuje sa aj na výsledky, ktorá je vyvážen, vyvážená, ktorá chce pomôcť slabším regiónom, slabším členským štátom. Takže tu máme rovnaký názor, ale iste existuje veľa oblastí, kde budeme mať zrejme rôzne prístupy, teda parlament a rada. A ja dúfam, že sa nám podarí spoločne rokovať. Ďakujem. Thank you very much. Veľmi pekne ďakujem, Konstanca. Ja Možno by sme mohli teraz poprosiť ministra, aby nám umožnil vypočuť si jeho komentár k otázkam, ktoré položili poslankyne a poslanci. Thank you very much. Uh, Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Ďakujem všetkým rečníkom. Začal by som všeobecnou poznámkou ktorá sa týka vašej úvodnej poznámky, pani predsednička, a pána Nistelroja, ktorá sa týka optimizmu. Viete, pokúšame sa byť celkom iste optimistický a ambiciózny, ale zároveň to chceme urobiť pragmatickým spôsobom a skromne. Sme však odhodlaní dosiahnuť naše ciele, priniesť výsledky, Nejde len o to, že si musíme splniť svoju povinnosť, chceme to brať ako čosi viac ako len povinnosť a budeme plne rešpektovať všetkých zainteresovaných i ako osoby, i ako inštitúcie. Toto je naša filozofia. Filozofia spolupráce, spolupráca súčinnosti. Chcem samozrejme poďakovať pánovi Stavrakakisovi za jeho milé slova a rovnako aj pánovi Chryzojolosovi Rovnako chcem poďakovať za tie slova, ako aj za tie témy, ktoré otvorili. Je dôležité eh, spomínať eh, dohodu, podčerkovať dohodu a zároveň eh, efektívnu, efektívnu participáciu všetkých regiónov. Existuje tu séria rôznych prúkov, ktoré súvisia s participáciou regiónov sú tu rôzne nariadenia. My všetci sme otvorení diskutovať o tejto otázke a to nielen pri téme zapájania regiónov, ale aj všetkých ostatných eh, sociálnych partnerov, ktorí môžu byť dotknutí touto otázkou. Je dôležité napredovať v tejto téme, ale bez, bez pochyby je dôležité eh, bez, bez pochyby dôležité eh, efektívnejšie zapájať všetkých aktorov vrátane Európskeho parlamentu. Nemám proti tomuto e, čo namietať. O, je to vynikajúci nápad. Uvidíme, čo na to povedia členské štáty na pôde rady. No a zároveň uvidíme, čo nám povie Európsky parlament ako celok pri pléne. E, ďalej, čo sa týka kohézie e, v oblasti životného prostredia a sociálnych zmien, tak pri téme životného prostredia plne súhlasím, máte naozaj pravdu. Rovnako som zobral na vedomie aj to, čo ste hovorili ohľadom vzdialených regiónov a správe Alfonzi. E, tam e, budeme veľmi pozorne sledovať obsah e, týchto dokumentov. No a ďalej, čo sa týka ostrovov, a teda izolovanosti ostrovov, tak to je téma, ktorej prikladáme mimoriadnú dôležitosť. Budeme sa snažiť brať do úvahy ich geografické špecifika. sú to týka eh, najmä eh, krajín, ktoré majú väčšie počty takýchto ostrovných eh, regiónov. Je to celková súčasť tej diskusie o tých mimoriadne vzdialených regiónoch a tej prikladáme vysokú dôležitosť, no a samozrejme vždy to bude mať veľmi na pamäti. Pán Fan Nistelroj aj pani Král sa vyjadrili k tejto veci. Ja chápem obavy, ktoré tu zazneli zo strany Európskeho parlamentu, vidíte isté prvky, ktoré sú riadené v procese spolu rozhodovania, o ktorých treba rokovať. Sú to však prvky, ktoré neznamenajú, že keď sa bude diskutovať o veci v rade, že sa hneď príjme nejaké rozhodnutie bez toho, že by sa rešpektoval postup spolurozhodovania. To tak nie je. Iste sa veci varia aj v kuchyni rady, o tých nemusíte vedieť, to je naša vnútorná vec. Kedykoľvek prídem a poviem vám, tento fakt je raz takýto, už sa to vyrokovalo, tak e, si iste viete predstaviť, že vôbec nechcete vedieť o tom, ako sa k tomuto výsledku dospelo, k tomu, ktorý vám predložím. Dánske predsedníctvo iste už e, rozpustilo e, časť týchto vašich obáv, pretože aj ono povedalo, že v žiadnom prípade sa tým nepredosiela výsledok. Budeme vhodným spôsobom komunikovať s parlamentom, my budeme rešpektovať inštitucionálny rámec, výsady Európskeho parlamentu a všetky postupy, ktoré sú náležité v tejto veci. Pán ten e, Roy sa spýtal aj na fond Solidarity. Skúmame jeho štruktúru, skúmame flexibilitu, manevrovací priestor, ktorý by sme tam mohli mať. Veľmi rád si s vami o tejto veci pohovorím a vezmem na zreteľ a poviem rade vaše námety. pretože si želám konvergenciu v spôsobe prístupu k rôznym veciam. A v neposlednom rade by som vám chcel povedať, že ako viem, v rade máme zajtra stretnutie so spravodajcami a predsedničkou. Neviem, čo čo nazvať dialog, trialog, alebo čokoľvek sa to formálne, akokoľvek sa to formálne nazýva. Zatiaľ ešte nemáme nejak vytýčené úplne presné veci. Máme iba všeobecný prístup, ktorý znamená, že možno tu budú aj také krížence, napríklad čiastočný trialog, ak sa dá použiť takýto výraz. Jednoducho všeobecný prístup je zaangažovať maximálny počet aktérov do tém, aby sme dosiahli čo najlepší pokrok tam, kde sa rada vie na veciach zhodnúť, ale aj tam, kde zatiaľ stanovisko nemáme. Pre nás by bolo veľmi napomocné si vypočuť vaše námety, vaše názory. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Ďakujem vám, pán minister, hovorí pani predsednička. Slovo má pán Alfonzi. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán minister, pani predsednička, Ujali ste sa predsedníctva únie po Dánsku, Maďarsku a Polsku. Rád by som vás pozdravil ako Korzičan. Tešíme sa tomuto stredomorskému predsedníctvu a očakávame tento pohľad. Vieme, ako trpí tento priestor Stredomoria. Veľmi by ma zaujímalo, ako, aké iniciatívy hodla prijať cyperské predsedníctvo v súvislosti s týmto regiónom. Budete robiť ďalšie kroky po správe, ktorú prijal parlament minulý týždeň v Štrasburgu. Myslím si, že do Stredomoria by sme mali vyslať posolstvo nádeje aby sme sa vymanili z ťažkej napätej situácie, tak z hľadiska verejnej mienky, nielen z hľadiska verejných rozpočtov. Želám vám veľa šťastia. Olži Lasak. Pani predsedkynie. Ďakujem. Ďakujem pekne. A ja by som sa vrátil rád k téme, o ktorej sme už diskutovali, to, čo povedal pán Nistelrooy alebo páni Krell. Ide teda o diskusiu o viacročnom finančnom rámci. Iste viete, že na konci bude, sa bude musieť podpísať dohoda. Máte názor, ako to bude s konzultáciami s radou, teda v tom zmysle, aby mohol zasiahnuť Európsky parlament. To je teda Prvý blok a druhý blok sa týka politiky súdržnosti. Ste viete, že nedošlo celkom k zhode v oblasti nástroja pre prepojenie Európy kde by sa malo vyčleniť 10 miliard z koheznej politiky pre tento nástroj. Vidíte v tejto oblasti možnosť nejakého kompromisu? No a moja posledná otázka sa týka uznateľnosti dane z pridanej hodnoty. Iste viete, v prípade, ak by sa tento náklad neuznával, tak v ťažkej finančnej situácii to zhorší situáciu v niektorých štátoch. Teda myslíte si, že DPH ostane uznateľným nákladom. Ďakujem. Uh, thank you, Ivers Godmanis. Slovo má pán Godmanis. Veľmi pekne ďakujem za slovo. Chcem zdôrazniť jednu vec, ktorá sa týka budúcoročného rozpočtu. Uh, nehovorím ani o budúcom období, hovorím o tom, že posledná informácia z trialógu, ktorá sa konala medzi radou, komisiou a parlamentom, ktorí všetci vyslali svojich zástupcov, ukazuje kontradikcie. Ako viete, komisia prišla s návrhom na zvýšenie platieb na budúci rok 2013 eh, o 6,8 Je to dosť veľká, veľké percento, ale nevyužité finančné prostriedky e, nám hovoria, že je tu dôvod bojovať za prostriedky, ktoré sa pohybujú v rámci desiatok milión eur. Zastupca rady chcel skresať 6,8 na niečo menej ako 1% a to bez vysvetlenia. Väčšinou sa ujímajú slova ľudia z Koreperu, nie, nie ministri, ale problém je v inom. Ak e, rada bude zotrvávať na tejto svojej pozícii, RAL sa zvýšia o 17 miliárd eur. A to znamená, jednoducho povedané, že ak rada bude presadzovať svoje stanovisko a minimalizovať zvýšenie platieb, teda bude iba, bude iba o menej ako 1%, tieto peniaze budú pre, posúvané až do ďalšieho viacročného finančného rámca, ktorý skončí až v roku 2020. Ale právne existujú záväzky, že tieto peniaze treba vyplatiť, pretože sme sa zaviazali na ich vyplatenie a pre krajiny, ktoré majú menej ako istú, istú hranicu kapitálu, tak tie začnú čerpať tieto prostriedky až od 1. januára 2017. Tam bude oddialenie o 3 3 roky. Nebude možné presúvať tieto finančné prostriedky, ak sa pokúšame šetriť. A hovorím to rade. Politicky vyhlasujeme, že uťahujeme opasky, ale posledný ukončený rok bol veľmi zlý, čo sa týka platieb a budúci finančný rámec, budúci viacročný finančný rámec nie je vhodný pre dosiahnutie našich cieľov a našich snov dosiahnuť výsledky stratégie Európa do roku 2020. Ja by som odporúčal, aby sme veľmi vážne brali do úvahy budúci, budúcoročný rozpočet, rozpočet na rok 2013, pretože 65 z RAL sú peniaze na koheziu a je veľmi dôležité, ako ukončíme toto sedemročné programovacie obdobie, ako, aké budú finančné perspektívy. Ďakujem. Pán Angurakis na slovo. Ďakujem pekne. Vážený pán minister, je dôležité eh, pri priznať si, že eh, z ktoréhokoľvek uhla sa na to pozrieme, tak máte v rukách veľmi horúci zemiak. No a želám vám všetko najlepšie pri riešení tohoto problému. Keď hovoríme o tomto horúcom zemiaku, tak samozrejme hovorím najmä o tom, že že, je dôle, že, že, že není nepodstatné to, že ste prebrali eh, predsedníctvo v čase prudkej kapitalistickej krízy Európy No a tá základná charakteristika tohoto problému pre vás je to, že treba ukončiť celý rád veľmi zložitých rokovaní ohľadom finančných otázok. A zároveň je to moment, keď budúcnosť Európy je veľmi nezreteľná. Není jasné, čo sa stane. A to je práve ten horúci zemiak, s ktorým sa budete musieť eh, vysporiadať. A Cyperská republika ho má tak povediac na ramenách. Vystúpilo tu viacero eh, kolegov, viacero rečníkov. Vidíme, čo, aké spôsoby eh, sa snažia krajiny presadzovať pri boji s krízou. Eh, je to všetko výsledok nedávneho samitu, najmä Taliansko a Španielsko majú pred sebou veľmi náročnú úlohu a táto kríza sa bude ďalej len prehlbovať, len rozširovať a výrazným spôsobom sa preleje aj do veľkých členských štátov Európskej únie táto situácia je jednoducho bez precedensu, bude sa naďalej zhoršovať. A to, čo nás doviedlo k tejto kríze, boli práve politiky, politiky Európskej únie. A my jednoducho nevidíme, nevidíme vy, vy cestu von, to, na tom naozaj trvám. Rád by som povedal niekoľko takých základných pozorovaní z našej perspektívy. Nám sa zdá, že tu nie je skutočná politická súdržnosť a je nemožné, e, aby takáto bola, pretože je tu niekoľko veľmi silných kapitalistických krajín. Máme tu e, problém konkurencieschopnosti, problém nedostatku rastu, a hospodárskych impulzov, ale pri strategii do roku 2020 a zároveň s tými cieľmi, ktoré máme v rámci stratégie EU 2020, je dôležité, aby táto súdržnosť konečne už aj znamenala to, čo toto slovo znamená, aby sme to nepoužívali len ako nejaké zaklinadlo, ktoré nemá nič do hĺbky. Čo sa týka základných politík, ktoré budú odteraz e, platiť, tak tie budú častokrát na úkor tých najslabších a najzraniteľnejších krajín. Už eh, so stratégiou Európskej únie do roku 2020 eh, pokračovať ďalej v všetkých týchto eh, krokoch bez toho, aby sme zobrali do úvahy aj potreby tých malých a slabých krajín, tak budeme len zväčšovať tento problém. Je to predovšetkým únik kapitálu, tak medzinárodný únik kapitálu, ako aj lokálny únik kapitálu. No a nezabúdajme v neposlednom rade na to, že na júnovom samite sa rozhodovalo o tom, že sa vytvorí eh, balíček pre rast v objeme 120 miliard eh, eur, ale jedna veľká časť eh, týchto peňazí sú v podstate len reinvestície európskych fondov, ktoré už existujú. No a budeme naďalej iba tancovať dookola na túto istú pesničku, e, nebudeme nejakým spôsobom konečne e, meniť túto stratégiu. Samozrejme, že nebudeme teraz zvalovať všetky chyby e, na cyperské predsedníctvo a jeho predstaviteľov, ale mňa by naozaj zaujímalo, čo s týmto paktom pre rast a zároveň, aký vplyv bude mať v oblasti kohézie. Okrem iného, Myslím si, že tento fond pre rozvoj e, sa musí doladiť tak, aby sa zobrali do úvahy aj potreby jednotlivých krajín. Grécko má viacero sektorov, kde by mohol byť rast. Ale len tri tieto stratégie sú pokryté Európskou stratégiou do roku 2020. Is... Ďakujem veľmi pekne. Poslednou rečničkou je Rika Manner. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Ja by som chcela tiež poďakovať ministrovi. Bolo potešením vypočuť si váš prejav a vidím, že ste nadšení. Tešíte sa na nasledujúcich 6 mesiacov aj v oblasti kohéznej politiky. Nasledujúci pol rok bude iste pre vás plný víziev a ja vám želám veľa šťastia. Mnohí predrečníci sa už vyjadrili, že je dôležité, aby sme rýchlo napredovali. Bude dôležité dosiahnuť dohody do konca tohto roka aj v oblasti koheznej politiky tak, aby členské štáty EÚ mohli pokračovať so svojimi rozbehnutými programami. Čo sa týka finančného rámca, som rád, rada, že obraňujete koheznú politiku. Rada by som vedela, akú máte politickú líniu pretože sa môže stať, že začneme bojovať v oblasti regionálnej koheznej politiky a poľnohospodárskej politiky. Aký bude váš prístup? Pretože toto sú veľké politiky, ktoré naozaj majú levý podiel na čerpaní rozpočtu. Je veľmi dobré, že ste zdôraznili také oblasti, ktoré naozaj prezentujú špeciálne výzvy, Írsko, periférne oblasti, námorné záležitosti a takisto riedko osídlené zóny. Sú tu rozpočtové položky pre tieto všetky a ak chceme naozaj sa venovať problémom, ktoré trápia tieto zóny a oblasti, tieto regióny, treba zabezpečiť aspoň 926 miliónov eur, ktoré si podelia. Pre nás je dôležité, aby platby zostali na súčasnej úrovni. Rada by som aj zdôraznila programy pre teritoriálnu spoluprácu. Som spravodajkyňou pre túto záležitosť a preto by som bola rada, keby ste i vy boli aktívni v oblasti teritoriálnej spolupráce. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem, hovorí predsednička. Ja si myslím, že by sme mohli týmto uzavrieť rečníkov a vidím, že sa aj tak nikto nehlási o, o slovo. To, bolo posled, to bola posledná rečníčka a pre záverečné vyjadrenie sa dostane slovo opäť pán minister. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Pán Francis, vám by som chcel povedať, že naozaj naše more, stredozemné more, nám leží na srdci a urobíme maximum preto, aby sme stredomorskú politiku vysunuli do popredia. Viete, že stredomorská politika je neoddeliteľnou súčasťou našich priorít v rámci politiky pre južné oblasti EÚ a naozaj budeme pracovať týmto smerom. Zároveň iste viete, že sa budeme venovať prepojeniam medzi prácou úradujúceho predsedníctva a ESVČ a vysokej predstaviteľky komisie. Urobíme maximum, aby sme zintenzívnili túto spoluprácu. V tejto spolupráci, ako viete, sa vždy objavovali problémy. Máme za sebou 13 rokov euro stredomorskej politiky, kde v tom najlepšom prípade sme vynaložili do praxe 25 pridelených rozpočtových prostriedkov. Máme úniu pre Stredomorie, ktorá v skutočnosti nikdy nezačala poriadne fungovať z rozličných politických dôvodov. A teraz neberúc do úvahy politické vyhlásenia, v teréne to nie je otázka peňazí, nie je to o zdrojoch, je to otázka vôle. Všetky tieto krajiny by určite mohli ponúknuť presné oblasti, na ktoré by sa Európa mohla zamerať. Tam by sa dalo podporovať podporiť transformáciu smerom k demokracii v každej tejto jednotlivej krajine, zabezpečiť, aby bol proces konsolidovaný a aby sa očakávania miestnych ľudí menili, aj keď robia veci rôznym spôsobom. Obávame sa o vývoj v tomto regióne, pretože by sa mohol zneužiť istými politickými silami. Demokratický politický proces sa dá zneužiť na dosahovanie iných cieľov a my nechceme nahradiť jeden autoritatívny režim iným. Preto je pre nás podstatné identifikovať viacnásobné komunikačné kanály a pluralizmus, aby sme mali otvorené cesty, viaceré cesty do týchto spoločností. Vidíme ich ako občanov, mimovládky, podniky. To sú všetko kanály, cez ktoré môžeme komunikovať a mali by sme komunikovať. A všet, všetky tieto spoločenské skupiny musia vedieť, že je pre ne možnosť nadviazať spoločné partnerstva s rôznymi orgánmi na úrovni EÚ a tak, že im to pomôže posilniť ich pokus vytvoriť pluralistickú spoločnosť, kde sa dajú presadzovať princípy, ako je napríklad viac za viac, a tieto sa naplnia skutočným obsahom. Keď hovoríme viac za viac, tým slovom viac myslíme aj viac pre štát, pre vládu. A aby sa toto stalo, mali by sme posilniť pohyb z dola, pohyb od občanov, ktorí by mali sa kontaktovať priamo s nami. Ako viete, boli vyčlenené peniaze na takéto politiky. Európska investičná banka napríklad, aj Európska banka pre obnovu a rozvoj vyčlenili finančné prostriedky na, túto, na tento cieľ. E, myslím si, že môžeme nájsť spôsob, ako efektívnejšie spolupracovať. Ako som povedal na začiatku, toto nám leží na srdci. A sme veľmi citliví k stredomorským témam. Stredomorie zároveň kladie mnoho otázok o spoločných záujmoch. Kladie tieto otázky všetkým na juhu máme Korziku, Cyprus, Sicíliu, všetky tie ostrovy, ktoré ležia v stredozemnom mori a potrebujeme koheznú politiku na to, aby sme zabezpečili to najlepšie zo špecifickej situácie každej jednotlivej krajiny. Chcem sa vyjadriť k otázke, či naozaj budeme informovať parlament maximálnym spôsobom. Áno, bude to náš modus operandy. Budeme mať vždy spoločné stretnutia pred a po zasadnutím Rady pre všeobecné otázky, ale aj pri konkrétnych záležitostiach sa naozaj e, budeme stretávať a zhovárať v rámci mechanizmov neformálnych briefingov a dialogov, aby ste boli plne upovedomení o súčasnosti, o tom, ako sa veci vyvíjajú, ako sa menia. Kohezné záležitosti ležia na srdci tomuto výboru, to viem, ale budeme informovať aj o celkovom vývoji týkajúcim sa viacročného finančného rámca, pretože medzi týmito dvoma vecami je pripojenie. Čo sa týka desiatich miliard, ktoré sú účelovo vyčlenené podľa návrhu komisie na poprepájanie európskych systémov, ktoré všetky súvisia s koheziou. Nemôžem vám teraz povedať moje stanovisko, pretože sa stanoviska členských štátov EÚ líšia. E, musíme nájsť spôsob, ako zapracovať tento systém do praxe. Obava nášho predsedníctva nie je len o týchto 10 miliard, ale o celý veľký balík, ktorý sa má minúť do roku 2015, neviem. Toto presne nás trápi a chceme zistiť, čo by bolo realistické, možné. Najdôležitejšie je, že sa nám napokon podarí poprepájať e, celoeurópske orgány a systémy, aby sme mali peniaze na celoeurópsku dopravu, energetiku a telekomunikácie prierezovo, celoplošne. A potom je tu otázka DPH. Samozrejme, opäť mnohé členské štáty trvajú na tom, aby DPH sa brala do úvahy. Chápeme, že je to legitimné na obava alebo apel, legitimný apel, ale opäť treba zistiť, čo je pre nás všetkých realistické. A posolstvo, ktoré vyšleme, treba potom aj vziať na zreteľ. Mm, to, čo vy poviete, my rade odovzdávame. A budeme odovzdávať. Teraz k tomu, čo povedal pán Godmanis. Sme si plne vedomí problému, ktorú, ktorý súvisí s RAL v rozpočte. Našou ambíciou je nájsť spôsob, akým by sme sa vysporiadali s RAL ako s politickou otázkou a aby sme mohli RAL pokladať len za odbornú rozpočtovú vec. Je jasné, že je to politická vec v diskusii. Uvidíme, ako to dopadne. Väčšina neminutých rozpočtových prostriedkov RAL je vyčlenená na koheziu a aby mohla efektívne fungovať kohezná politika, tak eh, to treba nieko vymyslieť, pretože tu ide o budúcnosť. Rozpočet na rok 2013. Musím sa vám zveriť, že to je naozaj veľmi ťažká vec. Návrh komisie na rok 2013, ktorý, kde ide o to, že zo 6,8 sa dostaneme na iné číslo pri pridelených rozpočtových prostriedkov, šokovalo niektoré členské štáty, ktoré chceli absolútne zmraziť rozpočet. Predsedníctvo musela, muselo veľmi opatrne navigovať v týchto zradných vodách a neviem, či teraz nehovorím priveľa a či vám náhodou neprezradzam tajomstvo, ale existuje istá dohoda kvalifikovanej väčšiny v rade na to, že sa to zvýši na 2,79. Je to síce menej ako návrh komisie, ale je to viac ako to číslo, ktorého sa bojíme my i vy, číslo, ktoré bude menšie ako 2%. Povedzme, že sa táto dohoda zrealizuje a že bude základom pre rozhovory s Európskym parlamentom. Teraz by som sa obratil na gre... Budem hovoriť po grecky? Vážený pán Angurakis, máte pravdu v tom, že máme v rukách horúce zemiak. A to hneď vo viacerých témach. Našou filozofiou v zásade je to, že ako náhle dostávame do rúk takýto horúce zemiak, tak sa musíme postaviť z očí voči týmto ťažkým problémom. Nemôžeme očakávať, že sa tieto problémy vyriešia sami od seba. To jediné, čo môžeme spraviť, je jednoducho pohrúžiť sa do problému, no a intenzívne sa do toho zapojiť a začať možno od základov, tak aby sme sa pokúsili dosiahnuť efektívne riešenia a nájsť konkrétne výsledky. Toto presne urobíme, vykašeme si rukávy, pustíme sa do práce. No a Jediné, čo nám zostane, je čakať. je dôležité priznať, že nemáme všeliek na všetko, nemáme nejaké ani magické eh, predmety, ani nejaké magické eh, riešenia, ale snažíme sa budovať niečo, čo pomôže všetkým a máme dobrú vôľu na tom pracovať. No a čo sa týka eh, praktickej stratégie EU 2020, tak pozrime sa na to takto tejto stratégii je už teraz séria základných aspektov, ktoré, ak sa dokončia, tak výrazným spôsobom prispejú k sociálnej situácii v Európe. Napríklad minimálne 75 aktívnej populácie v Európe má prácu. A rovnako tu máme aj e, základný cieľ, teda, pardon, to je cieľ, aby 75% populácie malo prácu. Ďalej, je dôležité, aby sme 3% HDP venovali do vedia výskumu. To je ďalší cieľ, ktorý máme pred sebou. Ďalej, tu sú tie environmentálne ciele, tá slavná 2020-2020. To všetko sú kľúčové veci. Ďalej, bojov proti analfabetizmu a negramotnosti. To všetko musíme veľmi efektívne spustiť, tak aby sme vybudovali Európsku úniu, ktorá bude konkurencieschopná a zároveň zároveň aby sme dokázali postaviť takú Európsku úniu, ktorá bude mať stále silnejšie sociálne väzby, sociálne puta, tak aby občania sa cítili veľmi blízko k tejto únii, aby sa s ňou vedeli úzko identifikovať. No a ďalej, čo sa týka tých ostatných otázok eh, na margo toho, čo som hovoril vo svojom úvodnom vystúpení, prikladáme veľkú dôležitosť teritoriálnemu rozmeru. Eh, samozrejme, chceme, aby táto politika mala reálnu predanú hodnotu pre Európsku úniu. No a jediné zmeny, ktoré očakávame, sú v súlade s našimi ambíciami. Zdelanými ambíciami, pretože ak chceme dosiahnuť modernizovanejšiu a efektívnejšiu eh, Európu a zároveň vytvoriť politiku, ktorá bude oveľa viac integrovaná a zároveň bude brať do úvahy väčším spôsobom eh, prierezové horizonty, prierezový rozmer, eh, bude brať do úvahy makroregionálny prístup a všetky tie veci, o ktorých som hovoril, eh, to umožní väčšiu mieru synergie v Európskej únii a zároveň to umožní napríklad efektívnejší nákup vo veľkom a zároveň bude to podporovať udržateľnosť a prierezovosť tak, aby sa to dosiahlo všetkým ľuďom, aby sme dokázali presvedčiť všetkých ľudí, aj tie vlády, ktoré sú možno k týmto projektom veľmi skeptické. Je veľmi dôležité, aby každé jedno euro, ktoré vynaložíme, bolo vynaložené dobre. A práve toto musíme vnímať ako kľúčovú prioritu pre európskych občanov. Oni tak musia cítiť. Chcem vám naozaj veľmi pekne poďakovať za túto vynikajúcu výmenu názorov. Bolo to naozaj mimoriadne užitočné pre nás. No a teším sa na našu spoluprácu do budúcnosti. Thank you, Minister, uh, very much. Uh, dear colleagues, we are in session, if I... Kolegovia, rokujeme, ak to môžem povedať takýmto spôsobom. Rada by som vám všetkým, uh, za nás všetkých poďakovala pánovi ministrovi. Uh, chcem vás uistiť, že máte záväzok tohoto výboru pracovať veľmi tvrdo na tom, aby sme počas najbližších mesiacov veľmi efektívne um, do, do, dokázali dosiahnuť to, čo hovoríte, že je vašim cieľom. Aby naša angažovanosť nám pomohla dosiahnuť ukončenie úspešných rokovania v viacročnom finančnom rámci a zároveň legislatívnom rámci. Pevne verím, že budeme pokračovať v tej dobrej spolupráci, ktorú ste ponúkli aj vy, aj vaši spolupracovníci. Zajtra začneme rokovať, no a teda minimálne raz by sme vás videli ešte na pôde výboru a to na konci vášho predsedníctva, aby ste e, nám potom mohli povedať, aké sú vaše pohľady, aké, aká, aká je tá vízia, aby ste nám mohli povedať, že misia bola splnená. See you tomorrow, right? Um, Uh, Vážení kolegovia, je už 10.30, myslím si, že môžeme začať uh, s dvoma hlasovaniami, ktoré predchádzajú hlasovaniu o novom uh, nariadení. V každom prípade by som rada teraz prešla k bodu 7 v našom programe. Najprv si overíme hlasovacie zariadenia. Prosím, môžete vložiť karty do vašich zariadení. Otvorím hlasovanie. Otváram hlasovanie. Kolegovia, máme 41 eh, kariet eh, v zariadeniach a len 30 ľudia hlasovali, tak prosím, môžete overiť vaše zariadenia? I Máme už trochu priveľa socialistov a práve preto potrebujem, aby každý hlasoval, aby sme si to vedeli spočítať. Uh, uh, vote, so... Sú tu ešte stále štyria ľudia, ktorí nehlasovali, majú karty v zariadeniach, ale nehlasovali. My sme ako veľký brat, kontrolujeme váš pohyb úplne. Takže sú 4 karty, ktoré alebo nefungujú, alebo ľudia pri tých zariadeniach nesedia. Máme 42 kariet a 38 ľudí e, teraz stlačilo hlasovacie tlačidlo, takže teraz 42 nám stále chýbajú. Opäť máme priveľa socialistov. Jeden je priveľa u socialistov, teda o jednoho viac. so what we need is, still basically three people to, to check the cards. Potrebujeme si e, teda u troch ľudí overiť hlasovanie. Máme o jedného socialistu priveľa a máme dve karty, ktoré nie sú zaregistrované, takže traja ľudia sú trošku ešte problémoví. Ešte jeden socialista navyše stále. No, no, no, I think Yeah, he has already voted. So, some socialist, only one. one. Could we just ask one socialist? Poprosíme jedného socialistu, aby si vybral kartu. One person did... Takže jedna osoba nehlasovala. Je to len, aby ste vedeli. Budeme hlasovať o bode číslo 7 na programe. Môžem dostať hlasovací zoznam. Je to správa Patrice Tyrolien. V každom prípade začíname pozmeňujúcim návrhom 36, kto je za. Proti e, zdržali sa schválené. Kompromis 1 za. Proti zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 10 za. Proti zdržali sa schválené. Ideme ďalej. Kompromis 2. Nie. Ideme hlasovať o týchto šiestich. Oni sú identické, takže pozmeňujúci návrh 11, 38, 39, 40, 41 sú identické. Kto je za? Proti? Vážení kolegovia, overíme si to, musíme to overiť. Otváram hlasovanie. Otvoríme si týchto 5 pozmeňujúcich návrhov, ktoré sú identické. Ukončím hlasovanie. Je to 21-21, čo znamená, že je to zamietnuté. Dobre, ideme kompromisný návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ideme pozmenujúci návrh 13. Za? Proti? Myslím si, že to je zamietnuté. Overíme si to. Otváram elektronické hlasovanie, nebolo to jasné. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol zamietnutý 24 proti 19. Pozmeňujúci návrh 13, ten bol teda 14. Kto je za 14? Proti, zdržali sa, schválené. 43 za, proti. Opäť veľmi tesné hlasovanie. K 43 si to overíme. Ukončujem hlasovanie. No návrh bol široko väčšinou zamietnutý. Ideme ďalej. Pozmeňujúci návrh 15. Kto je za 15? 15. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 16. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 17. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 18. Za. Proti. Je to veľmi tesné, takže overíme si to. 18. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Prejdeme teraz ďalej k pozmeňujúcemu návrhu číslo 19. 19. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 45. Za. Proti zdržali sa, zamietnuté 46 za, proti, zdržali sa, schválené 47 za, proti. Overíme si 47. Otváram hlasovanie, ukončím hlasovanie. Návrh je schválený. 48 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 49 za proti, zdržali sa, zamietnuté. 50, odpadáva 51, za, proti, zdržali sa, schválené 52, za, proti, zdržali sa, schválené 53, za. Overíme si 52, overíme si 52. Návrh bol schválený. No, proti, zdržali sa. Pre mňa to bolo jasné. Tak 53, overíme si 53. ktorý otváram hlasovanie. 54 za, proti, myslím, že tá istá väčšina, ale musím zdoveriť, 54, overujeme si to, ťažko sa to posudzuje, otváram hlasovanie. ...55 za, proti zdržali sa 56 za, proti zdržali sa zamietnuté 57 za, proti zdržali sa zamietnuté 58 za, Overíme si 57. Ukončím hlasovanie. Návrh bol schválený. Na, zamietnutý, pardon, zamietnutý, nie, nie, v zlom svetle som to videla. 58 za. Proti zdržali sa schválené, 59 za. Proti zdržali sa zamietnuté, 60 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 20 za, proti, zdržali sa schválené, 21 za, proti, zdržali sa schválené, 61 za, proti, zdržali sa, overíme si 61. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. 62. Overíme si tá 62 ešte raz. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. 22 bolo kompatibilné, nie? Dobre, takže o to nebudeme hlasovať. Aj o 22 hlasujeme, takže za, proti, zdržali sa schválené. 63 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 3 za, proti zdržali sa schválené, 50, pardon, 24 za, za, za, za schválené, 25 za, proti zdržali sa schválené, 67 za, zamietnuté, 68 za, proti zdržali sa zamietnuté. Overieme sa 68. Otváram hlasovanie. Ukončím hlasovanie. Je to schválené, vážení kolegovia, keď hlasujeme elektronicky. Prosím, buďte rýchlejší, pretože, alebo ja neviem, či tie stroje sú pomalé, alebo niečo to je pomalé. 69 za, proti, 69. Overíme si to. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. To schválené. 70 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz ideme k úvodným ustanoveniam kompromisný návrh 4. Za, teda proti. 4, overíme si kompromis 4. kompromis 4 úvodné ustanovenia. Nemôžeme to ukončiť, lebo ešte nikto nehlasoval. Takže ukončujeme hlasovanie. Návrh bol schválený. Ideme k pozmeňujúcemu návrhu 27. Tam sme boli za, proti, zdržali sa. Schválené 28 za, proti, zdržali sa. Schválené 29 za, proti, zdržali sa. Schválené pozmeňujúci návrh 2 za, proti zdržali sa schválené, kompromis 5 za, proti zdržali sa schválené, Pozmenujúce návrh 32 za, proti zdržali sa schválené, 33 za, proti zdržali sa schválené, 4 za, proti veľmi tesné, overíme si štvorku, Bolo to tesné. Dobre, Peťka za. Proti. Zdržali sa schválené. 6 za. Proti. Overíme si šestku. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Sedmička za. Proti zdržali sa zamietnuté, 34 za, proti zdržali sa schválené. Kompromis 6 za, proti zdržali sa schválené. Záverečné elektronické hlasovanie o pozmenenom znení návrhu. Otváram hlasovanie. to schválené 39 hlasov, veľká väčšina. Ideme k bodu 8 na programe pani Kerstin Vesel, to je Európska žurnalistika o demografii. Môžeme začať hlasovaním. Pozmenujúci návrh 11, kto je za, proti, zdržali sa um, schválené, 12 za, proti, zdržali sa schválené, 3 uh, za, proti, schválené, 4 za, proti, zdržali sa schválené, 5 za, proti, zdržali sa schválené, 14 za, proti, 14 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 6 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, sedmička, rozdielne hlasovanie, prvá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 2 za, proti, zdržali sa, schválené, 1 za, to je úvodné ustanovenie, za, proti, zdržali sa, schválené, osmička, nebudeme hlasovať? Hlasujeme. Osmička. Za. Proti zdržali sa schválené. Osmič, devina za. Proti zdržali sa schválené. 2 za. Proti zdržali sa schválené. 10 za. Proti zdržali sa schválené. Záverečné hlasovanie elektronické. Otváram hlasovanie. Návrh eh, je 42 hlasov za, 4 eh, ľudia sa zdržali, takže veľmi dobrý výsledok. Gratulujeme. And, yeah. Teraz, kolegovia, by som vás mala poprosiť, či sa chcete ísť vycikať, lebo začíname s maratónom. Žiadam vás však o pozornosť. Počúvajte ma 2-3 minúty, prosím. Rada by som bola, aby som mohla vysvetliť veľmi jasne niečo, čo som už vysvetľovala, ale iba, aby sme všetci chápali, ako to presne je. Dovolím si vysvetliť to ešte raz. Ako výbor sme sa rozhodli na základe odporúčania z pracovnej skupiny, že 26. apríla Počas júlového stretnutia budeme hlasovať o mandáte na začatie rokovaní s Európskou komisiou a radou a to je v súlade s pravidlom 70 bod 2 rokovacieho poriadku. Chcela by som ešte raz dôrazniť, že tu nejde o záverečné hlasovanie. Nie je to o hlasovanie o správe. Ide, to, ide tu o dôležité hlasovanie o pozmejúcich návrhov v tom zmysle, ako to vytýčuje pravidlo 70.2. Rada by som povedala veľmi jasne i to, že časť, o časti týchto správ nazývajme ich správy. Viete, čo tým chcem povedať? O časti týchto správ sa bude hlasovať až po lete. Napríklad nebudeme hlasovať dnes o úvodných ustanoveniach a sú tu i iné veci medzi pozmeňujúcimi návrhmi, o ktorých sa hlasovať nedá z rozličných dôvodov. Niektoré sú odbornej povahy, iné technické, niektoré ešte nie sú pripravené, ďalšie sa priamo týkajú reformy finančného nariadenia, ktoré ešte stále nie je odhlasované v plenárke a bude sa o ňom hlasovať až po lete, čiže nie o každom jednom pozmeňujúcom návrhu budeme dnes hlasovať. Napriek tomu je mimoriadne dôležité, aby sme naozaj zvládli maximum hlasovania, ako je len možné, a aby sme hlasovali o tých článkoch, ktoré vytvárajú základňu pre politiku a neberieme ich ako záverečné riešenia, ale sú istou bázou, základňou Rada by som vás informovala aj o tom, že po tom, čo budeme hlasovať o každom jednom bode nového e, nariadenia, nového rámca pre nariadenia, regulačného rámca, by som vám navrhla zloženie týmu, ktorý bude rokovať. Na to potrebujem vašu podporu. Rada by som vás informovala aj o tom, že ku každému nariadeniu bude osobitý tým vyjednávačov. A ďalej vám chcem povedať, že konferencia predsedov Európskeho parlamentu sa rozhodla 5. júla, že práca parlamentu na viacročnom finančnom rámci a súvisiacich legislatívnych aktoch a politických nejakom rámci by sa mala skoordinovať. A e, požiadali výbory, aby sme síce rokovali, ale aby sme neuzatvárali dohody v prvom čítaní, aby sme sa nedohodli na tom, ako, ako bude vyzerať finálne znenie jednotlivých politik. A táto koordinačná úloha Na to bude dozerať špeciálna skupina, ktorej predseda predseda parlamentu a musíme rešpektovať takýto postup. Rada by som vám pripomenula, lebo to môže zaznieť aj v diskusiách, že sme už za minulých 9, 9 mesiacov, odkedy komisia prijala a poslala do parlamentu legislatívne návrhy, už sme mali 10 stretnutí výboru REGI a mnohokrát sme diskutovali o týchto legislatívnych návrhoch. Mali sme zasadnutia 11 pracovných skupín, ktoré sa zaoberali týmito legislatívnymi návrhmi a vy iste viete, koľko nespočítateľných stretnutí bolo medzi tieňovými spravodajcami, spravodajcami je tu vložené obrovské množstvo práce, nielen sekretariátu, ktorý pracoval deň aj noc a má za sebou niekoľko ne, neprespatých noci. Iste aj vaši osobní asistenti vedia, koľko práce odviedli ale napriek tomu stojí, leží pred nami ešte veľa práce a tieto návrhy správ, ako ich predložili spravodajcovia, ešte nie sú završené, sfinalizované. To sa stane až na konci postupu. Rada by som sa vyjadrila k tým článkom, ktoré priamo súvisia s reformou finančného nadriadenia, Nesmieme o nich hlasovať, o to sa však postará sekretariat, aby nás upozornili. Takže e, rozumne zasiahnete počas hlasovania, aby sme nehlasovali za niečo, o čom hlasovať v tejto fáze zatiaľ nemáme. Ďalšia vec, ktorú by som od vás si rada potvrdila, kým začneme hlasovať. Dosť dostala som požiadavku alebo návrh, aby niektoré skupiny kompromisov, aby sa o nich hlasovalo en bloc, lebo sa zdá, že existuje dohoda medzi politickými platformami v parlamente, medzi politickými skupinami v parlamente. Toto, s týmto však musí súhlasiť celý výbor, kompletný výbor. Takže by som vám prečítala. Nie, Elizabeth Schroeder sa hlasí o slovo. Vy o tom viete viac. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo. Áno, budem hovoriť po nemecky, teda v mojej materčine. Prvá vec, chcem sa poďakovať sekretariátu, Hlasovací zoznam sa zrodil včera v noci. Vydržali sme. Bola to veľmi dobrá práca. Ďakujeme ešte raz sekretariátu. No ináč musím tento proces kritizovať, pretože Nebolo to také rokovanie, aké poznám e, z iných výborov k tejto agende. No, ale to je už niečo iné. Na tomto mieste chcem povedať, e, že malá politická skupina sa veľmi snažila spolupracovať na práci. Čiže bude zaujímavé, čo bude na konci, s čím budeme súhlasiť. Čiže snažili sme sa o to, aby sme z toho vytlkli čo najviac. Ešte boli nejaké zmeny včera v noci. Už počas rokovania sme povedali, že takto to nie je možné, pretože chceme pracovať aj na obsahu a chceme vedieť, o čom hlasujeme, teda že nehlasujeme iba o číslach. Preto sme proti, zastávam názor, že teda nebude rozdiel v tom, či bude 10 hlasov navyše pri, to, pri týchto množstvách. V konečnom dôsledku musíme vedieť, o čom hlasujeme a čo z toho obsahovo vyplynulo, to považujem ja za najdôležitejšie. Prosím vás, aby ste mi pomohli urobiť jediné rozhodnutie a to, či budeme hlasovať bloc o niektorých návrhoch. Elizabeth Schroeder hovorí, ja som proti. Predsednička pokračuje, neotvárame ďalšie témy. Slovo má pán Nistelroj. Dovolte mi iba poznamenať, že text, ktorý minulý týždeň bol rozoslaný, je to len úvodná poznámka. Text, ktorý bol, ktorý sme rozoslali a súvisí s kompromismi, o ktorých hovorili skupiny, tieňoví spravodajcovi a tak ďalej. Včera sme to posledný raz kontrolovali a chcem povedať to, že na dvoch miestach sú tu rozdiely v texte a ja ich, ja vás na ne upozorním v priebehu hlasovania. Sú to len odborné korekcie, a celý text inak zostáva nezmenený, tak ako ste ho dostali. Takže v tomto balíčku nejde o žiadne prekvapenia. Toľko moja úvodná poznámka. Pán Ohmaží má slovo, ale neotvárajme teraz rozpravu, hovorí predsednička. Ďakujem za slovo. Pani predsednička, ja som len chcel poďakovať sekretariatu a politickým skupinám ich personálu a asistentom za odvedenú prácu. Som dosť e, prekvapený touto požiadavkou, ktorá sa tu objavila a žiada sa tu od nás, aby sme v poslednej chvíli hlasovali o kompromisoch unblock, ale my sme si predsa spoločne pripravili hlasovacie zoznamy. So a ja by som chcel, aby sme postupovali podľa dohodnutých pravidel. Moja skupina odmieta takúto dohodu, najmä preto, že nemáme na to dosť času. Predsednička hovorí, táto skupina, skupina zelených ponúkla takéto niečo a keď to Elizabeth Schroeder odmietla, už netreba o tom viac hovoriť. Môžeme začať hlasovať, ak nie sú ďalšie poznámky. Ešte sa hlási o slovo niekto, ale prediskutujeme si to neskôr, hovorí predsednička. Prepačte, ozýva sa hlas z pléna. Nikdy sme nežiadali o blokové hlasovanie. Včera sme boli proti hlasovaniu po blokoch. Totálne sme boli proti. Konstanca? Prosím, buďte kľudní, keď jedna politická skupina alebo dve politické skupiny sú proti, ak teda prišiel návrh, ktorý neprišiel od zelených. Treba to brať tak, že chceli sme situáciu uľahčiť, takže je úplne jasné, že budeme hlasovať tak, ako je to v hlasovacom zozname. Takže prosím vás, nie je tu žiaden problém. Thank you. So it... Ďakujeme, takže sme sa už rozhodli. Netreba už o tom vôbec hovoriť. Áno, máte slovo, hlasí sa z pléna. Ďakujem pekne. No, budeme hlasovať, nie blok. Dokonca za EPP chcem požiadať, aby sme pri 50 pri kompromise 50 hlasovali oddelenie. Um, Vysvetlím bližšie, alebo možno Teraz rovno to vysvetlím, nie počas hlasovania. Aké budú pravidlá hlasovania pri hlasovaniach po častiach? Poviem to teraz, aby som už ukončila všetky tieto námety. Veľmi jasne sa sekretariat vyjadril 5. júla, kedy stanovil lehotu na žiadosti o hlasovanie po častiach. Minulý pondelok večer o 6. bola lehota. Všetky požiadavky, ktoré prišli po tomto časovom termíne, sa nebrali, nemohli brať do úvahy a dnes takisto prišla požiadavka o hlasovanie, hlasovanie po častiach a myslím si, že budeme s ňou nakladať rovnako. Jednoducho nebola zaslaná v lehote a nebudeme sa ňou zaoberať. Preto prejdeme k hlasovaniu. Pozmeňujúci návrh 1, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 19, kto je za? Proti? Prijatý. 357, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý, kompromis 1 za, proti, kto sa zdržal, prijatý, 358, musíme overiť, ten následujúci. Kolegovia, medzi tým by som vám rada informovala, keďže toto je veľmi komplikované hlasovanie, budeme mať e, chvíľu, kedy sekretariat požiada o overenie. A teda teraz prechádzame na stranu 4 a hlasujeme o e, pozmeňujúcom návrhe z EMPL 23. Kto je za EMPL 23 na strane 4? Kto je za? Čakám lebo sa zdá, že kolegovia sa ešte nepripravili. Zamietnutý. Teraz ide o MPL 24 na strane 6. Na strane 6, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnutý. 25 na tej istej strane dolu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovanie? Toto je jasne prijaté. Teraz Envy 11 na strane 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovanie? Zamietnutý. Teraz prechádzame ku kompromisnému návrhu číslo 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. Prechádzame na stranu 10. Návrh 387 je identický s EMPL 28. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnutý. Na strane 11 máme výbor CONT 17, pozmeňujúci návrh, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, tento je zamietnutý. Pozmenia, z výboru ITRE 20 na strane 11, je to tá istá strana, ITRE 20. Je to dolu, úplne dolu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnutý. Prepačte. Vraciame sa na 3, 9, 3 na strane 11. Ako keby sme hlasovali pred tým, kým sme hlasovali o konc 17 a ITR 20. Kto je za? 3, 9, 3 na strane 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdrel hlasovania? Zamietnutý. Teraz CONT 17 vypadáva a ITRE 20 vypadáva. To je oprava hlasovania. Tri, 9, 4 na strane 12, kto je za, na strane 12, je proti. Kto sa zdržal hlasovania, zamietnutý. Teraz hlasujeme o po 30 na tej istej strane. To je za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Prepačte, niekto chce niečo povedať? Toto je nezrozumiteľné, veď tie čísla nám nekorešpondujú. Ja tomu to nerozumiem, nemôžeme takto pokračovať v hlasovaní. Sú pozmeňujúce návrhy, o ktorých sa musí hlasovať podľa rozhovorov, ktoré ste mali s tenivými spravodajcami a sekretariátom a o ktorých sa hlasuje ako dodatok ku kompromisu. A potom sú pozmeňujúce návrhy, ktoré e, sú bezpredmetné vo chvíli, keď nejaký predchádzajúci návrh je zamietnutý. Áno, ja som zvyknutý na hlasovanie, viem, ako to je a potrebujem vedieť, o čom hlasujem, inak nebudem hlasovať. Musím hla- rozumieť tomu, o čom hlasujem, inak hlasovať neodmietam. Počkajte chvíľu. Pán Angelis, pomôžeme kolegom, aby pochopili, o čo ide? Hovorí predsednička. Yes. Dobre, no tak eh, prosím eh, najprv Mrniča a potom pani Krel. Eh, pani predsednička, ja by som možno pomohol. My máme ten zoznam, ktorý je mierne odlišný od toho, ktorý máte vy. V zásade znamená, že vy keď poviete, na ktorej strane sa milíme, tak my sme na celkom inej strane. No a my vidíme úplne nepozmenujúce návrhy. A z toho vyplývajú tie problémy, ktoré máme. Takže možno by bolo lepšie, aby ste nehovorili, na ktorej sme strane a jednoducho budeme len rešpektovať poradie a číslo pozmenujúcich návrhov. To bude oveľa jednoduchšie. Konstant Skrel, nech sa páči. Muss No musím priznať, že zjavne moja politická skupina vytlačila hlasovací zoznam ináč. Takže moja politická skupina potrebuje o sekundu viac, aby sa zorientovala. Bolo by dobre uviesť priamo článok, podľa ktorého sa to dá nájsť, pretože ináč môže politická skupina pozrieť, teda čo je ďalej na hlasovacom zozname. Takže takto sa už vyznať dá. No Máme tu problémy, ktoré nás pomalili, ale chápem to tak, že, že nemôžeme sa vyhnúť takýmto problémom, keďže tu sú doplňujúce, pozmeňujúce návrhy, odpadávajúce na pozmeňujúce návrhy a tak ďalej. Nebudeme to môcť e, inak hlasovať. Musíme spojiť pozmeňujúce návrhy s kompromismi. Ale spomalíme to dobre. Dobre, nebudem teraz hovoriť už o stranách. Takže poďme ďalej, poďme, vážení kolegovia, na hlasovanie. Ideme 395. 395, ktorý je po Ample 30, ktorý je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ideme na kompromis 3. Prechádzame k kompromisu 3, ktorý je po tomto pozmenujúcom návrhu. Kto je za kompromis 3? Proti Držali sa schválené. No, so now we move to employment. Teraz prechádzame k MPO 33. je to pred 421. Vážení kolegovia, bude to trvať oveľa dlhšie ako bežne máme, ale to je jediný spôsob, ako sa k tomu vieme postaviť, keďže máme viac ako 2000 pozmeňujúcich návrhov. So have you found employment 33 we are voting. Who's in... Že hlasujeme o MPL 33, kto je za? MPL 33, kto je za? proti, zdržali sa, schválené. 421 nasleduje ďalej. Kto je za 421? Proti, zdržali sa, schválené. A teraz ideme k 427. To je o dve strany ďalej. 427, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. Ideme na 430, 439. 439. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ideme na 442, ktoré nasleduje. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 443. Ďalej. Odpadáva, lebo kompromis, kompromis bol schválený. Impl 37. To je rozšírenie kompromisu 3, takže Ample 37, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ideme do 444. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ideme na kompromis 4, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Pred kompromisom 5 je pozmeňujúci návrh MPL 41 od druhej strany ďalej. MPL 41. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. MPL 41 je zamietnuté. Teraz ideme na kompromis 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. ideme na 466, to je o tri strany ďalej. 466. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz ideme na kompromisný návrh číslo 6 na ďalšej strane. Pardon? OK, compromise 6. We go to compromise 6. Who's in favor? Who is against? Abstention. This is adopted. Kompromis 6 je schválený. Ideme na ITRE 27. To je po 484. ITRE 27 za, proti, zdržali sa zamietnuté. TRAN 10 ďalej za, proti, zdržali sa zamietnuté. teraz zodpadáva veľmi veľa strán. Ideme na Ample 44. Je to 4-5 strán neskôr. Ample 45. Je to medzi FAM 22 a 489. 429. Takže kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. MPO 47. O dve, tri strany ďalej. Za, proti, zdržali sa, schvále, zamietnuté. Opäť tri strany všetko odpadáva. Prechádzame do kompromisov návrhu číslo 7 za, proti, zdržali sa, schválené. Opäť nám odpadáva, odpadávajú viaceré pozmeňujúce návrhy. Ideme na kompromis 8. Kompromis 8, kto je za, proti, zdržali sa. Návrh je schválený. 6 od, strán odpadávajúcich návrhov. Prechádzame do kompromisu 9. Kto je za kompromis číslo 9? Proti? Zdržali sa? Schválené. So we now after dobre, po ďalších 4-5 stranách odpadávajúcich pozmeňujúcich návrhov budeme hlasovať o 550. Kto je za? Za, proti, zdržali sa. Návrh je schválený. Dobre, pod tým máme hneď kompromisný návrh 10. Hlasujeme o kompromisnom návrhu 10. Kto je za, proti, zdržali sa. Návrh je schválený. Dobre, pokračujeme ďalej. Opäť máme celý rad odpadávajúcich pozmeňujúcich návrhov. Ideme do 562. 562. Kto je za, proti, zdržali sa. Návrh bol schválený. Ideme na kompromis 11. Kto je za, proti, zdržali sa. Návrh bol schválený. Opäť máme niekoľko strán odpadávajúcich pozmenujúcich návrhov. Lingvistické úpravy nehlasujeme. Všetko odpadáva. Ideme na pozmeňujúci návrh 581, ktorý je identický s PEŠ 11 a zároveň s 583. Takže budeme hlasovať o 581. Kto je za, proti, zdržali sa, návrh bol zamietnutý. Máme tri strany odpravujúcich pozmeňujúcich návrhov a ideme na 592. Hlasujeme o 592, kto je za, proti, zdržali sa, návrh bol zamietnutý. Opäť odpadáva niekoľko pozmeňujúcich návrhov. Vďaka kompromisu prechádzame do 622. 622 za, proti, zdržali sa, návrh je zamietnutý. To bolo kompatibilné s Ample 60. Kolegovia to musia overiť. No, we, we have to be patient because we have to do it right musíme byť trpezliví, aby sme hlasovali správne. Ample 60 nie je identické, len kompatibilné, čiže hlasujeme z Ample, o Ample 60, to je pod 622. O to sme už hlasovali. Ample 60, kto je za? Proti. Zdržali sa. Návrh je zamietnutý. Ideme teraz k pozmeňujúcemu návrhu 627. Je to tiež doplňuj, doplňujúci návrh kompromisu za, proti, zdržali sa, schválené. Prejdeme až ku kompromisnému návrhu 12. Je to hneď niekoľko strán ďalej, takže kompromis 12 to je za, 621, 631 odpadáva. V strede sa to hovorí, takže preto to nevideli. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa. Návrh bol schválený. Ideme ďalej k 648. To je niekoľko strán ďalej. Kto je za? 648. Proti? Zdržali sa návrhy zamietnutý. Dobre, prechádzame bezprostredne k návrhu ikon 12, kto je za, proti, zdržali sa, návrh bol zamietnutý. Teraz prejdeme k kompromisu 13, kto je za, proti, zdržali sa, návrh bol schválený. Opäť potom tu máme celé strany odpadávajúcich pozmeňujúcich návrhov a ideme ku kompromisu 14. Kto je za kompromis 14? Proti zdržali sa. Návrh je schválený. Takže pokračujeme k 691. Našli ste to? Dobre, kto je za? Ospravedlňujem sa. Musíme trošku počkať. Šesť, osem, dva. Musíme si to overiť pretože to môže odpadnúť kvôli schváleniu pozmeňujúceho návrhu. 6, 682, 687, 2, Overujeme si to. Uh, no, no, Sú tu isté prepojenia posmievacím návrhom, čiže 691 hlasujeme za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 59 za, proti, zdržali sa, schválené. To bolo identické s tým ďalším, dobre. it's not adopted, it's withdrawn. To je pod Zeberom, to bolo stiahnuté. Empl 74 pre EPP je to strana 104. Empl 74, to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 60. Za proti, zdržali sa, schválené. Počkáme chvíľočku. 704 e Yeah, yeah, I, I see, but we wait till the colleagues check. Jedno sme preskočili, takže počkajte chvíľočku, buďme trpezliví. Six, seven, seven. 6, 7, 7. Musíme o tom hlasovať. 677. Šesť, sedem, sedem. Je to Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz sa môžeme posunúť e, na Ample. Yeah, but now we, we, we go to... ITRE 56. ITRE, 30, ITRE 56. ITRE 56. 105, 105 strana pre EPP. ITRE 56. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 705. Hlasujeme o 705. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 706. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Employment. Empl 76. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. false. Compromise 15, right? So. Dobre. Kompromis, kompromis 15 za, proti. Zdržali sa schválené. Je tu otázka. Pane Maconis, nech sa páči. Mám jednu pochybnosť ohľadom tohto kompromisného návrhu, pretože je tu nejaká časť, ktorá je vyznačená a, a tu by som sa zaspie redakt, eh, teda autora či tie časti, ktoré sa týkajú štvrtého odseku, či tie spadajú tiež do kompromisného návrhu. Skôr ako teda o tom budeme hlasovať, to chcem overiť. Dobre, dobre pán spravodajca. Toto je text, ktorý tam pôvodne nepatril. Tento text pochádza z pôvodného z pôvodnej rezervy pre výkonnosť. S týmto súvisí, takže tento text už ďalej neplatí. Tento text pod štvorkou už ďalej neplatí. Je preskočený. Takže nedáva to zmysel, takže hlasujeme bez odseku 4. Dobre? Áno, je to vysvetlené. Takže o tom sme už pozitívne hlasovali, takže chápem to tak, že nemusíme hlasovanie opakovať. Teraz prejdeme k Ample 80. To je niekoľko strán ďalej. Employment aid. Ample 80. Lambert. Van. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Zamietnutý. Predtým bol zamietnutý ten návrh, o ktorom sa hlasovalo. Teraz sa hlasuje o 62 kto je za? proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Sedemsto Sedemstotridsaťšesť za EPP. Kto je Strana 114 to máte rovnaký zoznam ako ja. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. 737. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal zamietnutý? 7 ďalší je pred, bezpredmetný. Sto je to ústne predložený pozmeňujúci návrh 739. Je tu niekto proti ústne predloženému? Áno, pán Pieper. Stiahnem tento návrh. Chcem stiahnuť tento návrh. The whole amendment 739 is withdrawn.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

tran twenty two in favour tran twenty two in favour just below false ah okay compromise seventeen was adopted ah, yes, sorry so no it falls you are right absolutely right yes false 776 pozmeňujúci návrh 776 kto je za proti kto sa zdržal zamietnutý kompromisný 18 za proti, zdržali sa, prijatý. 18. Tento kompromisný bol prijatý. Áno, prijatý. Nebolo o tom pochyb, že bol prijatý. Prechádzame ku kompromisnému 19 za, proti, zdržali sa, prijatý. Ostatné sú bezpredmetné až po 789, ktorá je identická s Ample 92, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamietnutý. 791 hneď pod, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prijatý. Kompromisný 20 za, proti, zdržali sa, prijatý. 799 za, proti, zdržiavajú sa, to neviem. Asi zamietnutý, ale musíme si overiť 799. 799 hlasujme prosím. Z EPP je tu o jedného navyše. Prosím, vyberte si kartu z hlasovacieho zariadenia. Teraz by to malo byť v poriadku. Hlasovanie končím. 37 proti. Asi som slepa. Asi, alebo si želám niečo iné, hovorí predsedníčka. Empl 93, kolegovia. Empl 93. O tri strany ďalej za proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Overíme si to. Zo zadných hlavic to niekto chce overovať, ale neviem, či sú to poslanci, ktorí o to žiadajú. Teraz hlasujeme o 808. Sa proti. Držali sa zamietnutí. Kompromisný 29. 21, prepačte. Za proti zdržali sa prijatí. Kompromisný 825. Kolegovia. 850 25, ktorú si musíme overiť elektronicky. Lamber netreba overovať, ale môžeme začať hlasovať. Lamber sa mýlil, ale ja som ešte nehlasovala. zamietnutý. Ale kvôli Lambertovi sme to urobili. 829. To je za, kto je proti. Kto sa zdržal, zamietnutý. Kompromisný 23. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromisný 23. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? prijatý. Potom máme sekciu o finančných nástrojoch, o ktorých zatiaľ nehlasujeme. Dohodli sme sa tak. Neprotestujte. A to znamená, že preskočíme e, dosť veľa strán a prechádzame až 133. Nie, 900. 933. 933. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamietnutý. Kompromisný 32. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Ostatné sú bezpredmetné. Až Ample 104. 104 Ample, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromisný 33 za, proti, zdržali sa, prijatý. Ďalší kompromisný pozmejúci návrh je 34. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. Kolegovia, buďte trpezliví, musíme si byť na 100% istí, že sme neurobili chybu. Sorry? Employment 112. Employment 112. Ample 112. To je za, to je proti. Držali sa zamietnutí. No, okay. We have, sometimes your, your suggestions are not correct, so we, but we have to check everything that comes from the room. So. Niekedy vaše návrhy nie sú náležité, preto musíme všetko overovať, čo sa spochybní. No, this is not adopted. Employment 113 falls. We have to fall. It falls. Okay. Mm, so we, sorry? 976 now we move, which is... 976 pred kompromisom 35 sa nachádza. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnutý. Kompromisný 35. Nie, 105, kompromisný 105, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Kompromis 35 teraz, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. nechcem sama robiť, chcem, aby ma podporil sekretariat, To je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. A prechádzame na tisícku. Kto je za, kto je proti. Tisícka za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Teraz ide FEM 50. 15. Fem 15. Za proti zdržali sa zamietnutá. Kompromisný 37. Za proti zdržali sa prijatý. So tridsať osem, kto je za? Kompromisný osem za, proti, zdržali sa, prijatý. 39, kompromisný tiež, Tridsať 39 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromisný štyridsať, za, proti, zdržali sa, prijatý. Ample 126. Za, proti, zdržali sa zamietnutí. Hlasovali sme o ňom pred kompromisným návrhom, ku ktorému príslucha. A teraz kompromisný 42. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatý? A teraz Ample 132. Ample 132. Lambert na strane 178. Počkáme na EPP. Ample 132. 2, za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 100, pardon, opravuje sa ročnička, 1054 hneď pod predchádzajúcim za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 1055 hneď pod, za, pri, proti, prijali sa, zamietnutí. Kompromisný 42 za, proti, zdržali sa, prijatí. 1058 hneď pod predchádzajúcim, zaproti, zdržali sa, zamietnutí. 1063 za. Je to hneď pod tým. Za proti zdržali sa zamietnutí. 1064 za proti zdržali sa. Kompromisný 33 je prijatý. Teraz prechádzame na Ekon 21, strana 182 Lambert. Ekont 21 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Teraz Ample 135 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 1075 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Ample 136 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 1076 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 1077 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Kompromisný 44. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijatý. Kompromisný 45. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijatý. Prechádzame ku kompromisnému 46. Za, proti, zdržali sa. Prijatý. Teraz kompromisný 47. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. Kont 30. Kont 30. Za, proti, zdržali sa, prijatý. 1116. 1116. 1116, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnutý. 1119, hneď pod ním, 100, 1119. Za, proti, zdržali sa. Zamietnutý. FEM 52, za, hneď pod tým. 52 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Nebudeme hlasovať o ďalších, tie sa týkajú finančných nariadení. Prechádzame až k 1128, tiež súvisí s finančnými nariadeniami, čiže tiež o ňom nehlasujeme. NV40, podľa mňa nie, nie je to tak? 1, O, o NV40 nehlasujeme? Pýta sa predsednička sekretariatu. Áno, hlasujeme o ňom. Áno, hlasujeme o NV40. Pre EPP strana 119. No, but socialists have different lists. But not the others, only these guys, not Constance. So I'm sorry, I can give the pages, but Constance don't je mi ľúto. Mám hovoriť tie strany, aby Konstanca nebola zmetená? Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Zamietnutý. 1-1-3-0 teraz na tej istej strane. 1-1-3-0 hneď po. Za, proti, zdržali sa prijatí. 5, 1135 kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. ITRE 74 na strane 911. Kto je za Zdržal sa? Zamietnutý. A teraz chvíľku počkajte. So? No, no, okay. So what we do? So I can continue one. Oh, wait. We, we have to wait a second. Yeah. Yeah. Yeah. No, we have to be careful on this. Yeah. one two three that's what we can vote in my view no yeah exactly so one two three in, in favor 123 za proti zdržali sa schválené budget 30 eh, je to balíček všetko identické nebudeme o tom musieť hlasovať jedna jedna štyri jedna ideme na jedna jedna štyri jedna strana e, 191 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1, 1, 4, 4, 2, 1, 1, 4, 2. Pod tým hneď. Opäť je to vlastne finančné nariadenie, finančné, takže o to nebudeme hlasovať. Prosím, povedzte mi to. Ideme ďalej na 1143. Nedáva to sice podľa mňa zmysel, hovorí pani predsednička, ale ideme ďalej. Počkajme chvíľočku, kolegovia si to tu musia vysvetliť.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 je OK. Dobre, takže ešte stále musíme ísť na kont 31. Kont 31 hlasujeme o tom, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ideme na kont 32. Kont 32 za, proti, zdržali sa, schválené. Ideme na 1173. Za, proti, zdržali sa, schválené. 1, 1, 7, 4, 1, 1, 7, 4. Za, proti, zdržali sa, schválené. 1176 za, proti zdržali sa schválené, kompatibilné s kont 33. Jedna, jedna, sedem, sedem. Ideme hlasovať o jedna jedna sedem sedem Je to len kompatibilné, takže budeme hlasovať o kont 33. Kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Dobre, ideme na 1.1. Pardon, musíme trochu spomaliť, ospravedlňujem sa. 1177, we can vote 1177. Za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Niekto je tu vo vtipnej nálade. Ešte stále skoro, aby začali vtipkovať. Ideme na kont 34 za proti zdržali sa zamietnuté. ITRE 76 ITRE 76 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ideme ďalej. Peš 20. Peš 20 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ideme ďalej. 1, 1, 8, 6 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kont 35 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. ITRE 77 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Dobre, posunieme sa ďalej. 1188, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1189 za, proti, zdržali sa schválené. NV 41 za, proti, zdržali sa zamietnuté. MPL 144 za, proti, zdržali sa zamietnuté. NV42 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 48 za, proti, zdržali sa schválené. MPO 145 odpadavák bol MPL 1.4.4 schválený a 1.4.4 bol zamietnuté, takže ideme hlasovať o 1.4.5. Empol 145 za Nehlasujeme o tom. Takže ideme teraz na Agri. Odpadáva. Ideme na 1199. Strana 201. 1199, to je doplňujúci návrh kompromisu 48, 1199, to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ideme na 1203, na strane 203. Zamietnuté. Dobre, myslím si, že teraz môžeme prejsť na kompromis. Ešte nie. Ešte tu máme nejaké doplnenie. 1208. 1199 sme hlasovali, čiže 1208 za proti zdržali sa zamietnuté, kompromis 49 za proti, zdržali sa schválené. Kompromis 50 za. Počkajte, počkáme. Joachim Celer sa niečo povedať, možno po nemecky. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Pri tomto kompromise navrhujem oddelené hlasovanie o e, odseku 1, e, ďalej o celom odseku 3. Formálnej stránky. Hovoril som na začiatku že mali sme tu už žiado, termín na predkladanie takýchto rozdielných žiado, hlasovaní a nemôžem v tejto fáze už akceptovať žiadne ďalšie žiadosti o rozdielne hlasovanie. Ospravedlňujem sa, bolo to príliš veľa e, úmyslov alebo tá, e, otázok pre rozdielne hlasovanie, ktoré sme museli zamietnúť, takže v tomto prípade nemôžem vyhovieť. Áno, Markus Piper, nech sa páči. Ich weiß nicht, wer von den... Neviem, kto z týchto kolegov zistil, že bol určený takýto termín. Väčšina teda informovaných nebola takto. Bolo by to jednoducho iba fér, keby sme prijali tento návrh pána Celera, pokiaľ ide o 50 ide o bezpečnostnú nec, e, sieť, ďalej tu o sociálny fond, takže všetko dôležité veci a naraz nás tu nutia, aby sme buď amblok súhlasili alebo zamietli. Dobre, pani Hübner, to je vaše rozhodnutie. Teda nerozhodol, nerozhodol výbor, ale rozhodli ste vy. Thank you, Konstant- Ďakujem pekne, Konstanca Krel. Ja by som chcela veľmi poprosiť, aby tento kompromis, ktorý obsahuje rozsiahle body týkajúce sa politiky súdržnosti, aby sme to brali ako spoločný kompromis. Celkom iste pri istých bodoch sa e, k ním vrátime, budeme o nich ďalej diskutovať, teda po trilógu s radou. Ale Mali by sme hlasovať ako jediný kompromis, ak by sme dovolili oddelené hlasovanie. Viem si predstaviť, že iní kolegovia by povedali, a ja by som bol rád, keby sa hlasovalo o niečom inom oddelenie. Ja si myslím, že je to vyrovnaný kompromis, tak ako to spravodajcovia navrhli. Uh, yes, Mr. Goodman. Ďakujem pekne. Len chcem pripomenúť základné fakty, pretože Markus Piper práve spochybňoval to, či tie informácie boli poslané každým. Markus a Joachim Celer sú na mailing liste tohoto výboru z 5. júla, keď sekretariát zaslal tento termín na vyžadovanie rozdielných hlasovaní a 9. júla pardon, 5. júla o 6. večer, takže takýto mail bol zaslaný. Len vás informujem o tej formálnej situácii, v ktorej sa nachádzame pri týchto žiadostiach rozdielne hlasovanie. Nebudú akceptované. Takže toto je ako ďalšie osobitné e, navyše a nerešpektuje to pravidlá, ktoré ostatní museli rešpektovať. Takže e, kto ešte chcel vystúpiť, pán Godmanis, nech sa páči. Ja tiež chcem podporiť to, aby sme nemali rozdielne hlasovanie. Už by to bolo už by to bolo mimoriadne problematické, aby sme um, pokračovali. Tieto kompromisy sa hrozne ťažko rodili. A prečo potrebujeme tieto kompromisy? Pretože uh, z finančného pohľadu oni budú ten zásadný názor, ako eh, vystúpať pred radou. Keď sa rozdelíme na tejto pôde, tak nebudeme môcť hovoriť o celku pred radou. Dôležité je, aby sme o všetkých veciach hovorili, o vzdialené regióny, odlišné regióny, bezpečnostná sieť. To všetko musí byť e, v jednej štruktúre. Nemôžeme tú štruktúru zmeniť. Ak ju zmeníme, neúspejeme. A práve z tohto dôvodu by som naozaj, naozaj zdôrazňoval to, aby sme nerozdeľovali naše rady. Ďakujem pekne, máme nejaké ďalšie vyjadrenia. Dobre, takže nevidím tu podporu Jachim, nech sa páči. V tom prípade žiadam aby sme hlasovali cez elektronické zariadenia. V každom prípade by niekto žiadal overenie, takže Lambert, nech sa páči. Len som slúbil, že sa k tomu vrátim, keď budem mať detaily. Detaily sú také, že v tomto e, kompromise či, pri čísle 7 slovo by malo byť vybraté indicative Indicatively. Takže toto slovo malo byť vyňaté. Takže to indicatively treba vyňať. To je ale iný kompromis. Je to podporné oboma spravodajcami. Je to 50. A tam, vyberám, tam berieme slovo indicatively. Dobre, berem to formálne, takže to je návrh na ústny pozmeňujúci návrh. Je tu niekto proti takémuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Chápem, že to je takýto návrh. My sme zastavili ďalšie e, doplňujúce návrhy, takže nebudú žiadne e, ústne pozmeňujúce návrhy, môžeme pokračovať ďalej. Ideme hlasovať. Budeme to hlasovať elektronicky, začneme hlasovať elektronicky, aby sme sa vyhli problémom, takže Hlasujeme o kompromise 50 cez elektronické zariadenie, ako bolo žiadané. Otváram hlasovanie. We are voting for the compromise, not for the... Hlasujeme za kompromis a nie o tej diskusii. Máme tu jedného, jedného poslanca EPP navyše. Je to 41 proti 5, návrh je schválený. Kompromis 50 bol schválený, prejdeme ďalej. Ideme ďalej. 1, 2, 4, 6. 1, 2, 4, 6 na strane 216. Strana 216. za, proti, zdržali sa zamietnuté. Odpadáva všetko ďalej. Ja. Which page? So no, no, we are preparing to vote for... Hlasujeme ITRA 86. Overujeme si tie pozmeňujúce návrhy, ktoré by to mohli spôsobiť, či to odpadlo sme na 226 v strane, teda Kto vie, ako sme hlasovali k 1300 jednotke to pomôže kolegom rozhodnúť sa, ako máme hlasovať teraz. No, you, I will let you go for lunch, don't worry. Nebude sa, pustím vás na obed. Ale nebudem vás pozývať. Ešte nie, ešte nie. raz ale budeme oslovať po tom všetkom, čo nás čaká. Dobre, budeme hlasovať o ITRE 86, je to strana 226, kto je za. ITRE 86, strana 226, Lambert, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Opäť teraz všetko odpadáva, to sú dobré správy. Ideme na kompromis 51. Kto je za, proti, zdržali sa. Návrh bol schválený. Dobre, opäť všetko ďalej odpadáva, odpadáva. Dobrá správa je, že tak veľa ľudí odpadáva, keď, e, tak veľa pozmeňujúcich návrhov pardon, odpadáva, keď hlasujeme o kompromisných návrhoch. Ideme na, na stranu 234, Ample 153. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Kont 49. Je to identické s ostatnými. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 1, 3, 3 odpadáva. A pardon, 1, 3, 3, 3. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz ideme na 1, 3, 3, 4. Za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 1, 3, 3, 5. Za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 1, 3, 3, 6. Za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Ample 1, 5, 4. za, proti, zdržali sa. Zamietnuté Ample 1, 5, 5. za, proti, zdržali sa. Schválené. Kompromis 52 za, proti, zdržali sa. Schválené. Ample nie, pardon, to všetko odpadáva. Bohužiaľ neodpadáva všetko až do konca hlasovacieho zoznamu. 1, 3, 5, 1, je dostávam 241. 1, 3, 5, 1. Spravedlňujem sa, počkáme, lebo Diana nie je spokojná. Dash 22. No, no, can no. ask to the Secretariat to find 134 because it's... Uh, can Secretariat find 134 in electronically? 1345? 134. 134, okay. Could you check electronically 134? Pani predsednička, prosím sekretariat, aby overil pozmeňujúce návrh 134. Pozmeňujúce návrh 134, oni to overia veľmi rýchlo.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 1351 I think we, we have to vote what 13 we Budem hlasovať 1351 na strane 241. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej, veľmi veľa vecí odpadáva. Ample 159, to je na strane 246. Ample 159. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. Na to sme sa už dohodli, takže môžeme to, môžete to tiež preskúmať. Neviem, prečo máte vy odlišné strany ako ja. Mali by ste mať také, <laughs> tak, také číslo strany, strane, ako má predsednička. 1384, vážení kolegovia, 1384. Nebudem hovoriť, na ktorej strane to je. 1384, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Dobre, všetko ďalej odpadáva. 1392. Najprv na strane 250, podľa číslovania pani, predsed... podľa číslovania pani predsedničky za, proti, zdržali sa zamietnuté. Jedna, štyri, nula, osem na strane 252 podľa číslania pani predsedničky za proti zdržali sa zamietnuté. ITRE, pardon, ITRE 97. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. Jedna, 417 sa pýta pani predsednička. Čiže 1417, strana 254. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ample 168 za, proti zdržali sa zamietnuté. 1418 za, proti zdržali sa zamietnuté. FAM 56 dobré. Ample 173 strana 256. Ample 173. za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 1, 4, 1, za, proti, zdržali sa. Myslím, že to je schválené, ale nie každý hlasoval. Takže 1, 4, 1, za, proti, zdržali sa, schválené. 1432. 1432, je to strana 258 v mojej verzii. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 1433, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ample 175 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 1434 za, proti, zdržali sa, schválené. 1, 4, 3, 6, za, proti, zdržali sa, schválené. Kont 50 odpadáva. Kompromis 53 za, proti, zdržali sa. Schválené. 1, 4, 4, 1. 1, 4, 4, 1 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ample 176 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1447, 1447 za, proti, zdržali sa zamietnuté. So we go... A teraz prechádzame k strane 264 ITRE 100 identické za FEM. Strana 262 za proti zdržali sa zamietnutí. Teraz sa prechádza do úvodných ustanovení, o ktorých nehlasujeme. ITRE 101 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kont 51 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kont 54 za, proti, zdržali sa prijaté. Potom máme kompromisný 54 za, proti, zdržali sa prijatý. Potom ideme na stranu 267 1470. 1470 za zdržali sa zamietnutý, kompromisný, prijatý. Všetko ostatné je bezpredmetné až po MPL 17 nie, prepačte, ospravedlňuje sa predsednička. 178 178 MPO na strane 279, pre za, proti, zdržali sa zamietnutí. FEM e 58 na strane 270 za, proti, zdržali sa zamietnutí. ITRE 102 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 1488, identický s Ample, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 1489 za, proti, zdržali sa, prijatý. 1491 1491 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromisný 57 za, proti, zdržali sa, prijatý. Všetko ostatné je bezpredmetné po tomto hlasovaní. Kompromisný 58. Kto je za, proti? Zdržali sa prijatí. A teraz... Teraz čo? Jedna, päť, dva, nula. Kto je za, proti? Zdržali sa zamietnutí. Jedna, kompromisný 59. Za, proti? Zdržali sa prijatí. Potom všetko ďalšie sa stáva bezpredmetným po tomto hlasovaní a 1, 5, 4, 4, 1544 na strane 281 podľa môjho spisu. Za proti zdržali sa zamietnutí. 1, 5, 4, 6. Za proti zdržali sa zamietnutí. 1, 5, 4, 8. Za proti zdržali sa Zamietnutý. 51. Hneď pod. 1, 5, 5, 0. 1550 opakuje pani predsednička Vlasák. Za proti držali sa zamietnutí. 1, 5, 5, 3, za, proti, zdržali sa zamietnutí. Teraz 1, 5, 5, 4, za, proti, to sa zdržal, zamietnutý. Teraz 1, 5, 5, 7 za, proti, zdržali sa prijatí. 1, 5, 5, 8 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný 60, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. A teraz všetko sa stáva bezpredmetným na následujúcich stranách až po 1, 5, 7, 8 na strane 286. 1, 5, 7, 6 kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutá. Ample 193, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutá. FAM 16, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutá. Kompromisný 61, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Toto všetko vypadáva a je to teda bezpredmetné. FEM 61 za, na strane 287 proti, kto sa zdržal zamietnutý. Ample 194, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. 1590 za, proti, zdržali sa zamietnutý. To je identicky s Ample. Teraz kompromisný 62, za, proti, zdržali sa prijatý. Potom tu máme veci, ktoré sa stávajú bezpredmetnými až po pozmenujúci návrh jedna šesť dva osem na strane 295. Jedna šesť dve osem zamietnutý. FEM 62 za proti zamietnutý. Ample 199 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 1629 za, proti, zdržali sa prijatý. 1630 s orálne predloženým ústnym pozmeňujúcim návrhom. Je niekto proti tomuto orálnemu? Nie, tak hlasujeme o 1630. Za proti zdržali sa zamietnutý. 1631 za proti zdržali sa zamietnutí. Ample 198 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 1632 za, proti, zdržali sa zamietnutí. ITRE 107 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 1633 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 1639 za, proti, zdržali sa prijatí. Ostatné sa stávajú bezpredmetnými. 1635, kto je za? Kto je proti, kto sa zdržal? Zamietnutá. 1636. Nie, tá je bezpredmetná. Overíme si to. Nie, stala sa bezpredmetnou po predchádzajúcich hlasovaniach. 1, 6, 40 na strane 298, 1,640 za proti, držali sa zamietnutá. 1641. Áno, niekto sa hlási z pléna? Pýta sa predsednička. Rečník z pléna nepoužíva mikrofón. Chcete, aby som sa k niečomu vrátila? Pýta sa predsednička. V poriadku, odpoveda predsednička. Kde sme teraz? 1, 6, 4, 1. Za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 1, 6, 4, 2 za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Tran 34, o tej hlasujeme. Za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 1, 6, 4, 4 za, proti, zdržali sa, prijatá. 1, 6, 4, 6 za, proti, zdržali sa, prijatá. 1, 6, nevypadá nie, tá je bezpredmetná. Teraz Je ITRE osmička za, proti, držali sa zamietnutá. 1, 6, 4, 9 za, proti, držali sa zamietnutá. 1, 6, 50 za, proti, zdržali sa zamietnutá. 1, 6, nie, nie. NV 51 za, proti, zdržali sa. Zamietnutá. Teraz 1652. 1652 je tiež. Bez... Hlasujeme o nej. 1652 za, proti, zdržali sa. Zamietnutá. 1653 za, proti, zdržali sa. Zamietnutá. 1660 za, proti, zdržali sa. Zamietnutá. Áno, zamietnutá sa mi zdá, hovorí predsednička. 6 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutá. 7 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutá. jednotka, za. Proti. Zdržali sa. Prijatá. dvojka za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutá. trojka za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutá. 1, 4, 8. za, proti, zdržali sa prijatá. 64. 1664 za, proti, zdržali sa zamietnutá. Ample 200 za, proti, zdržali sa zamietnutá. 1, 6, 70 za, proti, zdržali sa zamietnutá, 1671 za, proti, zdržali sa zamietnutá, 1672 <laughs> za, proti, zdržali sa zamietnutá, 1673 za, proti, zdržali sa zamietnutá, NV 52 za, proti, zdržali sa prijatá, 1674 6, je tam ústne predložený pozmeňujúci návrh skupina ľudí, je niekto proti tejto podmienke nie. Hlasujeme teda vedno o všetkom 1676 za, proti, zdržali sa zamietnutá. 1679 za. Abstentions rejected. Zamietnutá. 149 za, proti, zdržali sa prijatá. 115 za, proti, zdržali sa prijatá. Kont 52. Kto je za, kto je proti, zdržali sa? Zamietnutá. Kont 53. Za, proti, zdržali sa? Zamietnutá. Kont 53. Za, proti, zdržali sa? Zamietnutá. 151 za, proti zdržali sa prijatá. A teraz musíme spomaliť, pýta sa predsednička. Nie, nie, teraz ide o finančné nariadenia, takže teraz nehlasujeme o nasledujúcich pozmenujúcich návrhoch. 1693 je nasledujúci, o ktorom hlasujeme na strane 306. Za proti zdržali sa prijatá. Ostatné sú bezpredmetné a 1698 je nasledujúca za, proti, zdržali sa, prijatá. Kompromisný 63 za, proti, zdržali sa, prijatý. Všetko ostatné sa stáva bezpredmetným až po 1719 na strane 309 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz si musíme overiť elektronicky 1676. -ku. It was rejected, so... Bola zamietnutá. 1721 hlasujeme zamietnutá. 1722, kto je za, kto je proti? je sa zdržalo, zamietnutá. Kompromisný 64, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 6, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal zamietnutý. Teraz ITRE 109 na strane 311. Za, proti, zdržali sa zamietnutý. Kont 56 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 1728 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 173 Nie, 173 a ďalej to sú finančné nariadenia. A teda preskočíme skupinu pozmeňujúcich návrhov. Prechádzame So which page we move to? Which page? We move to page 314 and the uh, one... Strana 314. Hlasujeme 1747. 1747. Počkáme, kým si to všetci najdú, Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatá. Kont 58 za, proti, zdržali sa, prijatá. 1, 7, za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 1752, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutá. 5. kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutá. 1, nie, teraz až Ample 205. Hlasujeme o Ample 205 za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 1, 5, 7 za, proti, ešte raz, nevidím vás dobre. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. Teraz prechádzame 1767. Nie, 1766 za proti, kto sa zdržal zamietnutá. A teraz 1768 za proti, zdržali sa zamietnutá. Ample 207 za proti, zdržali sa zamietnutá. Prechádzame až ku kont 59, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnutá. Teraz kont 16, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Kont 61, za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Prechádzame k Ample 208, kto je za, proti, zamietnutý. 209, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Ample 209 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Hempel 210 za, proti, zdržali sa prijatí. 1787. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. Teraz kont 62. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. Teraz 1790 za, proti. Zdržali sa? Zamietnutá. ITRE 110 za, proti. Zdržali sa? Zamietnutá. Kont 63 za, proti. Zdržali sa? Zamietnutá. 1791 jednotka za proti, zdržali sa zamietnutá. 1795 teraz, či nie? Jedna sedem deväť päť za, proti, zdržali sa zamietnutá. Jedna sedem deväť šestka za, proti, zdržali sa zamietnutá. 1, 5, 8 za proti zdržali sa. 1, 5, 9 za proti zdržali sa prijatá. 1, 8, 0, 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatá. Teraz 160 za, proti, zdržali sa prijatá. 1, 6, jednotka za, proti, zdržali sa prijatá. Prijatá 162 za, proti, zdržali sa. Prijatá 163 za, proti, zdržali sa. Prijatá 164 za, proti, zdržali sa. Prijatá 165 za, proti, zdržali sa. Prijatá. Kont 64 za, proti, zdržali sa. Zamietnutá. FEM. Nie, počkáme chvíľku, je to príliš rýchlo. Kont 64 za, proti, Zamietnutá. A teraz, kolegyne a kolegovia, hovoríme e, o FAM 63 a to 111 sú identické, za, proti, zdrali sa, zamietnuté. A teraz máme jeden hlas, jedno hlasovanie o spoločnom strategickom rámci. To je príloha minus jednotka. Je to jeden kompromisný návrh. Tak sme sa dohodli. Takže tento predkladám na hlasovanie. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Je prijatý. Teraz je príloha 1 na pretrase. 1.8. Nie, nie, tam prestaneme, prepačte, opravuje sa predsednička. Ešte máme dve minúty. Budeme pokračovať ešte s tými dvoma minútami? Áno. Dúfam, že tlmočníci prežijú. 1, 8, 07 za proti, zdržali sa zamietnutá. Toto je všetko bezpredmetné, hovorí pani predsednička. Kolegovia, toto sú kompromisné dohody. Prechádzame na 1.8 na strane 334 v mojej verzii si, si to nájdete, 334 strana. Hlasujeme o To treba overovať tak zdlhavo, že asi by sme mali prestať hlasovať, hovorí predsednička, pretože sa to nedá už celé stihnúť. Pozrite sa, toto všetko si musíme pooverovať, asi by sme si to mali radšej pripraviť. Kolegyne, kolegovia, je tu návrh. Ten, ten, toto hlasovanie si vyžaduje veľa overovania, ako sa hlasovalo v predchádzajúcej časti, takže by asi bolo lepšie si urobiť prestávku. Naši kolegovia nám to medzičasom pripravia a potom neskôr to, tým môžeme prejsť rýchlejšie. Stretneme sa tu presne o tretej a ďakujem vám veľmi pekne za to, čo sme doteraz odviedli.